Good afternoon, everybody, and welcome to... Popoludne. Vítam vás na zasadnutí výboru PETI. V prvom rade by som chcela prečítať rozhodnutia koordinátorov zo včera. Bohužiaľ, tu nie je um, veľa poslancov, ale predsa len by som si Rada prešla program rokovania na 13.14. pokiaľ ide o stanoviska, to sme sa rozhodli posunúť, teda správa pro, či bude stanovisko alebo nie. Pokiaľ ide o sporné odporúčania, Navrhla som teda kompromis, to bolo prijaté s výnimkou jednej, to je 0048, to sme odložili na ďalšie zasadnutie. Body B, mm, Mnohé z nich sme uzatvorili, niektoré sme odložili a niektoré zostávajú otvorené. Mám tu podrobnosti, ale je, nebudem to teraz čítať, je to príliš nudné. E, cesta do Taranta sa uskutoční v novembri a mnoho poslancov už vyjadrilo záujem o túto cestu. Schválili sme predbežný program návštevy a rozhodli sme sa, že šéfom delegácie bude pán Eduard Martin. Koordinátori sa rozhodli, že ja zašlem pozvanku pánovi Laviovi, um, predsedovi MV výboru, keďže oni idú do Taranta už teraz v júli. Dúfajme, že pán Lavia sa zúčastní nášho stretnutia 8. septembra, aby nás poinformoval o výsledkoch eh, cesty delegácie Envy, aby sme mohli spolupracovať eh, na tejto záležitosti. Pokiaľ ide o prvú správu na rok 2017, požiadala som koordinátorov, aby predkladali návrhy na vypočúvania a um, návštevy ešte pred prázdninami, pokiaľ ide o ústnu otázku ohľadne hlasovacích práv. Rozhodli sme sa predložiť otázku na ústne zodpovedanie po e, vypočutí ohľadne prekážok voľného pohybu, takže dovtedy sa nič neudeje, budeme sa tomu venovať potom. Pokiaľ ide o aktualizáciu revízie rokovacieho poriadku EP, koordinátori sa rozhodli zaslať e, predsedovi pracovnej skupiny AFKO um, a by nám poskytli informácie, na ktoré my potom zareagujeme. Takisto sme si vypočuli informácie od pracovnej skupiny, ktorá sa venuje um, deťom a dobrým podmienkam, takže Vypočuli sme si informácie o správe, ešte do konca roka si počujeme odporúčania. Rozhodli sme sa, že podujatie navrhne pracovná skupina, ktorá sa zaoberá touto problematikou. My potom zašleme v zmysle návrhu dánskym orgánom o tom písomnú informáciu listom. K, v bode rôzne E, tam boli dve zaujímavé záležitosti. E, list pána Svobodu a pani Hübner, ktorým pozývame, ktorým pozývame členov AFKO a tak ďalej. Tam sme sa rozhodli vymenovať pána Mariasa a ktorý by mal zastupovať na, tejto, na, tý, na tomto podujatí. Potom pokiaľ ide o list pána Šulca k transparentnosti, koordinátori rozhodli, že ja sa nakontaktujem na pána predsedu Šulca a požiadam o stretnutie, o, kde by som chcela diskutovať o liste, ktorý zaslal našemu výboru. Takže takto vyzerajú výsledky zasadnutia koordinátorov a teraz som veľmi rada, že môžem medzi nami privítať pani Jenny Winkler, ktorá je výskumníčkou z Centra pre energetickú politiku a energetické trhy na Inštitúte Fraunhofer. A tešíme sa veľmi na to, čo nám odprezentujete. Pôjde o analýzu politiky slnečnej energie v EÚ a v členských štátoch z perspektívy všetkých petícií, ktorý sme, ktoré sme ako výbor v tomto ohľade dostali. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem v za vaše pozvanie. Ja, e, náš, inš, náš inštitút bol poverený výborom PETI vypracovať štúdiu k slnečnej energii E, z pohľadu petícií, ktoré ste dostali minulý rok. Hneď na začiatku musím povedať, že nie sme špecialistami na legislatívu. Už som tu počula, že sme vynechali isté možnosti. E, a že parlament by mohol žiadať, respektíve e, by sa mohol zaobrať aj právnymi legislatívnymi opatreniami z pohľadu petícií v tejto oblasti. Čo sme zistili? V prvom rade vám poskytnem veľmi krátky úvod, pokiaľ ide o politiku v členských štátoch, potom sa dostanem k petíciám samotným. Zoskupila som ich do troch tém. Poprvé, ehm, časté časté zmeny politiky, e, vlastná spotreba a potretie, pracovné miesta a a hospodárska súťaž. Myslím, že Taliansko položilo jednu otázku, ale o tom sa budeme neskôr. Mm, ja počas svojej prezentácie sa tomu venovať nebudem. V závere ponúknem e, súhrn. Takže pokiaľ ide o politiku v členských štátoch, všetci viete, že sa riadi smernicou 2928, teda smernica RES. Nachádzajú sa v nej záväzné národné ciele, ktoré treba dosiahnuť v roku 2020. Ide o percento používania energie, potom e, smernica hovorí o monitorovaní, dosahovania cieľov. Členské štáty však treba po povedať, že majú pomerne veľkú mieru slobody, pokiaľ ide o nástroj na dosahovanie vytýčených cieľov. Pred, predtým, než tu bola smernica, tak sa veľa diskutovalo o tom, či by mal byť jeden harmonizovaný nástroj na dosahovanie cieľov, ale nakoniec eh, bolo dohodnuté, že členské štáty si môžu rozhodnúť, čo si želajú. Teda v súčasnosti preto máme veľa systémov v členských štátoch. Ide o, ide o systémy kvót, to je v troch či štyroch krajinách. Ďalej sú to ďalej sú to tzv. feed in systémy a nakoniec viac a viac krajín zavádza systémy aukcií, pretože v zmysle usmenenia o štátnej pomoci bolo povedané, že treba využívať aukcie na podporu obnoviteľných zdrojov energie, preto členské štáty práve používajú tento nástroj. Vidíte teraz na priesvitke konkrétne petície. Už som avizovala tri témy, do ktorých sme ich zoskupili. Išlo o e, petície zo štyroch krajín, teda Belgicko, Nemecko, Taliansko, Španielsko. I, e, pokiaľ ide o vlastnú spotrebu, tam ide aj o technické pravidlá, pokiaľ ide o plug and play. Mm, a nebudem sa dnes tomu vyjadrovať. Hovorím, ďalej tá talianská petícia sa týkala hospodárskej súťaže a pracovných miest. O tom hovoriť nebudem. Ja sa zacielim teraz na petície z Belgická a Španielska. Z Belgicka sme dostali jednu petíciu, ktorá sa týkala častých zmien politiky e, vlastnej e, spotreby vo Valonsku, v Španielsku. Naozaj odtiaľ tých petícií bolo veľa z dobrého dôvodu, pretože mm, došlo k zmene v Španielsku v, v predpisoch a um, Takže prvá téma. Časté a retroaktívne zmeny politiky. Keď investujete do e, zariadení na výrobu obnoviteľných zdrojov energií, vždy, vždy sú isté rizika a to riziko vždy so sebou nesie náklady, financovanie projektov je nákladnejšie a také a časté a retro, retroaktívne zmeny politiky riziko zvyšujú, čo potom vedie k vyšším podporným nákladom a rovnako môže viesť aj k tomu, že nasadenie alebo teda využívanie um, um, sa, sa znižuje. Jednoducho, keď dochádza k veľkým zmenám, to znamená, že tá implementácia potom nie je možno taká, aká by mala byť. Takže teraz sa pozriem na to Španielsko. V Španielsku do roku 2007 stalo Španielsko vždy v popredí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Vždy vyvíjali veľmi dobré, veľmi dobré nástroje, ako napríklad systém vstupných sadzie, prémií a tak ďalej. Čo sa udialo ale v roku 2007? nastal boom inštalovaných PV kapacít a skutočne vybudovaných veľa zariadení a to sa stalo v mnohých európskych krajinách, napríklad v Nemecku či v Taliansku. Sú na to dôvody. Prvým dôvodom bola vysoká úroveň podpory, pokiaľ ide o tarifu vstupných sadzieb a vstupné prémie. Problémom ale bolo to, že náklady na fotovoltaiku e, klesali veľmi rýchlo, čo, čo vzhľadom na e, výmenný kurz medzi dolárom a euro a v španielskej legislatíve bola medzera, e, ktorá umožňovala e, rozdielovanie parku, aby mohli získať vyššiu tarifu. Už bolo teda oznámené, Takže nastal, nastal tento veľký solárny boom, ale aj preto, že boli k dispozícii úvery. Bolo tam však veľa ďalších vecí, ktoré toho vstupovalo. Ešte okrem vyšších nákladov na obnoviteľné zdroje energie e, bola podpora iných typov energie, ktoré zároveň narastali. No a potom tu boli aj regulované maloobchodné sadzby v Španielsku, čo viedlo e, k tomu, že zmeny v nákladoch nemohli byť e, na účtované spotrebiteľom, ale museli to znášať poskytovateľa. No a takisto tu boli aj štátne záruky finančného deficitu. No a to všetko viedlo k zvyšovaniu a k zvyšovaniu deficitu, ktorý vlastne súvisel aj so samotným rozpočtom. V reakcii na to španielská vláda rozhodla, že musí, musí ostočniť isté zmeny, v podpore obnoviteľných zdrojov energie, čo malo vplyv na nové zariadenia, ale aj na existujúce zariadenia. Pokiaľ ide o nové zariadenia, zníženie tarifných úrovní a tak ďalej, no už to nie je až také problematické, ale zrušenie všetkej podpory, ktoré sa udialo v roku 2012, už veľkým problémom je, pretože to znamená, že nemôžete investovať alebo ehm, ne, nedá sa investovať do obnoviteľných zdrojov energie v Španielsku, čo je takisto problémom. Takže potom v roku 2012 bola 7-percentná daň na výrobu energie, vrátanie vlastnej spotreby a rovnako, rovnako o rok neskôr um, nastala ďalšia zmena. V roku 2014 sa zmenil podporný systém pre existujúce zariadenia. Teraz myslím si, že prebieha aj diskusia k tomu, akým spôsobom sa vôbec výpočet uskutočňuje. A hlavným aspektom je to, že e, platby, ktoré, ktoré dostali v minulosti, sa zohľadňujú v tomto výpočte. Príjem mnohých zariadení sa preto značne znížil. Ako vyzerá účinok? V Španielsku vidíme, že celá polovica investícií je vo fotovoltaických zariadeniach. Došlo k obrovským stratám pre, pre, pre vlastníkov. Je, prebieha veľký počet um, súdnych prípadov, ale neviem, či to je úplne pravda, zásah na európskej úrovne je možný len vtedy, ak Španielsko nedosiahne vytýčené ciele. Ja som teraz počula, že mm, predtým budú možné, ešte, alebo by mohli byť možné nejaké právne kroky, ale o tom budete zrejme ešte diskutovať. Poďme k Valonsku. Ehm, vo Valonsku zazneli tiež e, pripomienky a stiažnosti k k zmenám tu platí systém kvót roku 2020, je tu za, zaručená minimálna cena 65 eur, e, ča, lehota podpory 15 rokov. E, tieto zariadenia majú istý počet e, zelených certifikátov, podobne ako aj v Španielsku i vo Valonsku to viedlo k búmu a to prípade systému kvót to viedlo k nadmernému, k nadmernému počtu certifikátov, čím teda klesli ceny na minimálnu cenu, čím nastal problém pre existujúce zariadenia a budúce projekty, ktoré sa zaberajú biomasou. No a v reakcii valonská vláda podnikla od roku 2011 mnohé zmeny v podpornom systéme, najmä pokiaľ ide o zariadenia menšie ako 10 kWh počas e, špičky. Ďakujem. I don't know. It doesn't seem to work now, this pointer. So I just go through the changes. Takže teraz prejdem cez tie zmeny. Došlo teda k zniženiu podpory predovšetkým a zniženiu počtu priemerného počtu certifikátov v roku 2012 a 2011, takisto v roku 2013, takže to sa všetko dialo veľmi rýchlo. A v roku v marci 2014 bola úplná zmena v systéme podpory. Teraz existuje taký, taký ročný preddavok pre ročná sadzba pre menšie zariadenia do 3 kW a môžu byť ale kombinované s, aj s veraním aj pre určitú samospotrebu, respektíve pre spod, domácu spotrebu. Ale v aký je výsledok v rozvoji eh, solárnych panelov. Sam, samot, došlo k výraznému zníženiu solárnych panelov celkovo, hľadiska počtu inštalácií. Takže videli sme, že prečo vlastne toto všetko v Španielsku nastalo. Ehm, prečo? Pretože bolo neustále sa menila politika. Eh, pre takúto vec je potrebná stabilná stabilné politické prostredie. Aj vieme, že neexistuje žiadna právna možnosť namietať tieto zmeny ani v tých podporných schémach a Európsky parlament by mohol aspoň lobovať za e, výkon európskeho usmernenia pre dizajn obnoviteľných zariadení a podporných schém pre takéto zariadenia. Teraz prejdeme k z vlastnej spotrebe. V podstate ide o to, um, aby sa mohla spotrebovať energia, ktorá sa vlastne na tom istom mieste vyrobí a v jednotlivé legislatíve určujú aj atraktívnosť takéhoto zariadenia pre vlastnú spotrebu. Zvyčajne sú tieto zariadenia majú výnimku z daní a poplatkov a takisto môžu, byť, môžu môže sa použiť aj táto energia na export. vlastná spotreba má určitý vplyv, sú aj pozitívne a aj negatívne vplyvy, čiže pozitívne je to preto, že to prispieva Samostatnosti spotrebiteľa tiež e, to e, pomáha k obdobiť, rozšíreniu obnoviteľných zdrojov, ale zase sú aj negatívne účinky, ako napríklad vyššie náklady na e, investície počiatočné a tiež možno, že dochádza k neefektívnej výrobe energie a teda nevieme, že či je potrebné mať aj vysokú mieru sam e, vlastnej spotreby. E, čo sa stalo v Španielsku, boli prijatý nový zákon o vlastnej spotreby roku 2015, ktorý hovoril, že za e, energiu, ktorá sa bude dodávať do siete, nebude žiadna odmena a ešte museli tieto solárne zradenia platiť osobitný poplatok a boli, nemuseli platiť poplatok za sieť, ale ostatné poplatky platili. Platilo to existujúce zariadenia, čiže investičné podmienky alebo podnečné podmienky pre novú generáciu sú už v Slovensku teraz veľmi zlé a finančná života schopnosť platí len v prípade naozaj veľmi vysokých eh, podielov vlastnej spotreby. Opozičné strany boli proti tomuto zákonu a chceli to napadnúť ešte pred voľbami, ale vieme, že teraz sa čaká na ďalšie voľby, čiže medzi tým sa nič neudeje, si myslím. A toto teda vlastne asi bolo všetko k Španielsku, čiže prakticky nie je možné už používať tieto zariadenia na vlastnú spotrebu. Aká je situácia v Lavonsku? Tu je iný systém, tu máme schému čistého merania. Netto meranie je to finančne veľmi efektívne. Bola tu takisto aj diskusia, bolo to spomenuté aj v petícii, že je treba dohodnúť Mm, poplatok za použitie siete. E, to by sa malo zaviesť v júli 2015, ale keďže to roz, e, zrušil odvolací súd Liež, tak už to asi neplatí e, sú tu iba určité obmedzené prínosy takže je tu potrebné regulovať e, vlastnú spotrebu. Európsky parlament by mal lobovať za jasné pravidlá a aby sa vyhlo rôznym metroaktívnym zmenám v legislatíve. A takisto tým proaktívni spotrebitelia by takisto mali prispievať do siete. Čiže keď to zhrniem, tak je treba prijať záväzné ciele do roku 2020, pokiaľ ide obnoviteľné zdroje, ale je tu sloboda pre členské štáty z hľadiska výveru politík. Je potrebné zabezpečiť ale stabilnú politiku, to je podstatné. A ale však zatiaľ nie je možnosť nejakým spôsobom e, tie situácie, ktoré v členských štátoch sú, aby sa to dalo napadnúť na európskej úrovni. Ďakujem pekne a ďakujem aj za to, že som mal takú dlhú prezentáciu, predsednička. Ehm, nebola to vaša chyba, ja som vás nejakým spôsobom neobmedzovala vo vašom rečníckom čase, takže ďakujem pekne za vaše vystúpenie aj za uvedenie štúdie, ktorá je k dispozícii e, všetkým, myslím, že pri vchode do miestnosti. Takže nech sa páči. Teraz by som sa chcela obrátiť na komisiu. Mám dve mená, pani Egeu, Egea a pani Stenko. Takže máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisia víta štúdiu, ktorú vykonal parlament, ktorá bola tu prezentovaná. Komisia súhlasí s mnohými závermi tejto štúdie a pre všetkým komisia súhlasí s tým, že politiky na podporu obnoviteľných zdrojov energie by mali byť stabilné a nemali by sa často meniť a už vôbec retroaktívne. A my chápeme, aké, je ten, aké sú tie riziká spojené so zmenou legislatívy a to má vplyv na, na kapitálové a finančné investície, teda náklady a investície a má to aj vplyv na celý proces rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Preto aj komisia vo svojom usmernení pre, pre, pre určovanie takýchto um, podporných schém aj uviedla tieto zmeny a, publi- a komisia to verejne kritizovala takýto postup členských štátov, pretože to podkopáva dôveru investorov. Pokiaľ ide o vlastnú spotrebu, komisia si myslí, že obnoviteľné zdroje a vlastná spotreba môžu zohrávať dôležitú úlohu, najmä v súvislosti s tým, že sa trhy aj siete stávajú stále inteligentnejšími, a my na komisii by sme chceli obhajiť, aj sme publikovali oznámenie, ktoré obsahovalo najlepšie postupy v prípade vlastnej spotreby a tento dokument uznáva, že vlastná spotreba môže viesť k výrazným prínosom tak pre spotrebiteľa, ako aj pre celý um, e, systém energetický pretože s tým sa umožní spotrebiteľovi byť aktívny vlastne na energetickom trhu a zároveň bude vlastne sám mať záujem e, šetriť energiu a takisto je to podporuje sa to rôz, podporujú sa týmto rôzne e, zariadenia ako napríklad solárne panely a podobne, tie sa môžu použiť pre také e, inštalácie, ktoré sú vysoko náročné na energiu, ako napríklad e, klimatizácie. E, a takto by sa mohli znižiť tie, um, tá, tá spotreba Čiže pokiaľ ide o elektrínu, ktorá sa dodáva do siete, to tiež môže vytvárať nové výzvy pre um, kapacity siete a toto tiež sa musí riešiť uplatňovaním technológie Smart Grid. Bol tu takisto aj tretí záver v štúdii hľadiska priemyselnej politiky pre obnoviteľné zdroje energii tu by sme chceli povedať, že za posledných 5 rokov obnoviteľný sektor pri sol takmer pol milióna nových pracovných miest a teraz produkuje asi 140 miliónov eur. Tým sa Európska únia stáva hlavným hráčom na medzinárodnom trhu a komisia teraz pripravuje revíziu tejto smernice o obnoviteľných energiách, aby sa upravila táto smernica na nový rámec 2030, ktorý schválila Európska rada. A ten ustanovuje záväzný cieľ o 30-percentné podielu obnoviteľných e, zdrojov do roku 2040 v EU. A samozrejme, že je potrebné stabilné legislatívne prostredie, aby investori mohli e, vedieť, aké sú podmienky a investovať efektívne. Predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz by som otvorila priestor pre vystúpenia kolegov, ale prosím vás, skúste sa vyjadriť len k štúdii, pretože my už e, hneď potom prejdeme k petíciám. Takže ak máte pocit, že teraz hneď chcete sa vyjadriť k petíciám, tak počkajte sekundu a my budeme sa petíciám venovať o chvíľočku. Mám tu Blanka López na prvého na zozname, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Nie je jednoduché oddeliť jednu vec od druhej, pretože štúdia, ktorá nám bola práve odprezentovaná, vlastne vychádza z petícií. Ja by som preto chcel zdôrazniť niektoré z aspektov, ktoré sme tu počuli. Komisia vo svojej správe o naplňaní cieľov obnoviteľných zdrojov energie, e, ktoré budú predmetom diskusie teraz vo štvrtok, upozorňuje, že regulačná neistota a administratívne prekážky majú naďalej dosah na investície v tomto sektore. No a v tejto situácii sa nachádza, ako sme práve počuli, Španielsko jedna z krajín z jedna z krajín, kde už bolo podaných veľa sťažností práve z dôvodu zmeny regulačného rámca, ako sme počuli. My o tom však hovoríme už dva roky. Výbor pre energetiku parlamentu predložili sme bez, veľký počet otázok na ústne zodpovedanie komisii. Po štvrtok pôjde aj o to, kde pôjde aj o to, že parlament žiada komisiu o záruku ekonomickej života schopností ekonomických aktérov. Je evidentné, že v Španielsku ehm, vláda pripravila takú legislatívu, ktorá vôbec neposkytla žiadnu právnu istotu, ale naopak právny rámec sa týmto narúša. Tieto rozhodnutia spôsobili neistotu na trhu, čo má negatívny dosah na investície nielen pri fotovoltaickej energii, ale pri množných zdrojov energie vo všeobecnosti. Španielsko nie, že by nenaplnilo ciele smernice. Tu však ide o niečo oveľa citlivejšie. Ove, ide tu o niečo oveľa citlivejšie, než je smernica alebo dekarbonizácia európskej ekonomiky. Tu ide o legitímne očakávania. O tých budeme diskutovať s petičníkmi naši občania investujú do zelených energií v kontekste platnej legislatíve, legislatívy. To znamená, že vláda nenaplnila svoje sľuby, naopak viedlo to ku katastrofe a zničeniu sektora, ktorý generoval veľkú ekonomickú aktivitu. Ďakujem. And I am now noticing that the committee... Teraz si všímam, že sa táto um, miestnosť e, zmieni na španielskú miestnosť v, tejto, v tomto výbore pre petície dnes, ale tiež viem, že v nedeľu je veľmi, nedeľa je veľmi dôležitým dňom pre Španielsko, majú voľby, ale prosím vás, e, nerobte kampaň tu v miestnosti, pretože tu ide o štúdiu a občanov, tak sa snažte e, vyhnúť tomu, aby ste sa navzájom útočili na seba a politizovali túto tému, pretože je to príliš dôležité. Takže prepačte, že som si teda tu dovolila z pozície predsedničky, vám takto kázala, ale aby sme tu mali pozitívnu atmosféru v tejto miestnosti, skúste sa držať mojich pravidiel. A teraz e, e, čoskoro už sa budeme dať možnosť e, mať petičníkom, ale teraz pán Valensa nie som Španielom, hovorí pán Valensa, ale som, hovorí sa, že Poliaci sú Španielmi severu. Začal by som tým, že sme mali stretnutie s pani O'Reilly včera, predkladala svoju výročnú správu a hovorili sme o transparentnosti a prakticky o transparentnosti hovoríme dennodenne. A v tomto kontexte musím poukázať na pripomienku, e, ktorá sa týka záverov tejto štúdie, pretože keď som si prečítal ju, tak musím aj e, spochybniť objektivitu tohto dokumentu a chcel by som vedieť, že aké boli kritéria, e, ktoré vybrali tento inštitút, ktorý pripravil túto prácu, lebo toto je teraz oficiálny dokument Európskeho parlamentu a ako taký musí predstavovať e, hĺbkovú analýzu problému a údaje, ktoré sú v tomto dokumente by mali umožniť e, čitateľovi, aby si urobil svoje vlastné rozhodnutie. A včera s pani Ojany sme hovorili o tom, aké dôležité je zvoliť si predovšetkým neovplyvnených e, expertov, odborníkov, tak e, aby neinformované osoby mohli mať z toho prínos. A na moje veľké prekvapenie, keď som si prečítal túto štúdiu, no už obsahuje množstvo rôznych politických pripomienok, komentárov, ktoré môžu čitateľa zaviesť do určitého konkrétneho smeru a ja to, v takomto, ja to považujem za neakceptovateľné v takomto dokumente. to mi som príklad. Na strane 3 sa uvádza, že um, inštalácie na obnovu, obnoviteľné zdroje boli budované s cieľom využiť ich 25 rokov. Teraz moja otázka je, to je čo? To je fakt, alebo to štúdia predstavuje len akoby záujem, že čo ich sa chcel, alebo že na túto dobu budú mať zabezpečené zisky. Ďalej, 15. strana, e, legalita súčasných zmien ešte stále je nejasná a bude tomu tak, kým nebudú, e, nebude nové rozhodnutie ústavného súdu, pričom tu je e, priemerný čas na rozhodnutie súdu 2 až 3 roky. E, takže toto sú e, časti, na ktoré som chcel poukázať, ale je tu viac takých politických komentárov, ktoré podľa mňa nie sú v poriadku, ak by som to len takto nazval. Čiže by som bol rád, keby sekretariat sa ešte raz prišiel za nami, nie dnes, ale aby nám vysvetlil, aký postup bol pri voľbe týchto expertov, pretože je dôležité, aby nám boli poskytnuté tie najobjektívnejšie štúdie, bez politických pripomienok. My sme politici, my máme robiť pripomienky a my očakávame našich expertov, že budú objektívni a nie ovplyvnení. Takže by som bol rád, keby to takto bolo predsedajúca. A ďakujem, Jarek, určite budeme ešte o tomto môcť diskutovať. Teraz dávam slovo e, Rose. Ďakujem, podporujem všetko, čo povedal eh, môj kolega Vása. Chcela by som poprosiť eh, komisiu, aby nám povedala, aké sú kritéria, ktorými ste sa riadili pri tejto zmluve. Je to, súkromný, je to súkromná spoločnosť a ktoré spoločnosti vlastne podporujú takýto inštitút a um, ako, ako ste si a ehm, ako ste si overili financovanie tohto inštitúcií, tejto, tohto inštitútu? Ehm, tento dokument podľa nás nie je objektívny. Ja samozrejme ehm, dám aj príklad, pretože sme ho čítali. Hovorí sa tam že podporné mechanizmy boli veľmi nákladné. Otázka znie, či sa autory správy domnievajú, že boli zle nastavené tieto mechanizmy už od začiatku. V správe sa hovorí, že je tu závažný problém, pretože, pretože, pretože um, um, tre, tre, treba povedať, že nikdy obec v tom, o čom hovoríte ohľadne subvencií, obec nikdy nemali obce v Španielsku nemajú takéto právomoci, sú to autonómne oblasti, je to na strane 16. Ďalej tam hovoríte o tom, že zariadenia boli postavené s tým, že počas 25 rokov um, to bude fixná prémia, ale um, smernica hovorila o, o lehotách 11 rokov takže nesúvisí to s tými 25 rokmi vo vašej správe. Zanalizovali ste si, prečo 25 rokov hovorili ste o rentabilite takýchto zariadení počas tých 25 rokov. Je to rozumná rentabilita podľa vás? Ak by v Sasku um, zniž, Eh, ak, ak, ak by sa Sasku znižili sadzby, považovali by ste to za retroaktívnu zmenu a išli by ste s tým na súd. Na, na strane 20 sa hovorí, že chýba opravný prostriedok, eh, aby mohol ústavný súd toto vyriešiť, ale my už máme eh, rozhodnutie ehm, ehm, na, nášho súdu, hovoríte mm, o, o zmenách v Španielsku, hovoríte o, te, o, používate na to termíny, ktoré používa naša ľavica, no a tento, a tento termín používa len naša ľavica a nejde o technický pojem. Uh, Mm, preto sa pýtam, prečo sadzba vlastnej potreby Nemecka je platná a financovanie siete v Španielsku e, cestou nejakého mytného nie je. Čiže ja sa pýtam, že ten termín, ktorý ste použili vy, teda tá slnečná daň, prečo využívate tento termín? E, pozreli ste si to na internete, cestovali ste do Belgická a Španielska, aby ste získali informácie. Kto vám dal takúto informáciu? No už a ešte musím povedať, že pokiaľ ide o priemyselnú politiku, balíku. V správe sa ukazuje, že európske podniky, najmä nemecké, žiadali o trhovú kvótu počas uplynulých rokov v spojitosti s výrobou solárnych panelov a, príslušné, a príslušenstva. Táto, táto kvóta pochádza e, z čínskych podnikov, to znamená, že isté percento takýchto panelov e, pochádza z Číny. Vy si myslíte, že je to odôvodnené z pohľadu e, priemyselnej politiky nakupovať solárne panely z Číny Um, a nuž e, zdá sa, že sú tu určite v správe body, s ktorými súhlasíme, ale podobne ako povedal môj kolega, naozaj e, ja by som mala obrovský záujem si vypočuť tie kritériá, podľa ktorých to bolo pripravené. A politiku robíme my a nie technici. Ďakujem veľmi pekne. Mr. Urtasun. Ďakujem teraz pán Urtason. Ďakujem veľmi pekne. Nuž, eh, realitu nezreformujeme tým, že nejakým spôsobom eh, vynadáme posličkovi, takže musíme diskutovať o obsahu, nechceme tu nejakým spôsobom podminúvať inštitúciu, ktorá bola, ktorá, ktorá bola poverená touto štúdiou eh, na základe výberu. Takže hm, myslím si, že tento postup eh, určite nie je dobrý, aby sme tu nejakým spôsobom eh, ukazovali prstom na tento inštitút. Mne sa zdá, že mne osobne sa zdá, že tá práca je vynikajúca. Zaujali ma tam také dva body, ale v zásade tie body zazneli už e, mnohokrát z úst mnohých, keď sa diskutovalo o energetike a obnoviteľných zdrojov energie. Myslím si, že treba počiarknúť vzťah s prioritami Mm, ja budem citovať zo správy, aby som to teda ilustroval. Teda obmedzujú, obmedzujú teda obmedzenie obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na realitu na trhu. A odvola, a teda správa hovorí, že táto priorita by mohla predpokladať um, by mohla E, teda odvoláva sa tam na smernicu a podľa mňa je to veľmi dôležité. A ešte druhá vec, ktorá sa mi zdá veľmi dôležitá, je otázka podporného mýta. Áno, pokiaľ ide o tú slnečnú daň, viem, že sa vám nepáči takýto pojem a tam sa hovorí v správe, že z nášho pohľadu, teda z tých, ktorí pripravili správu, teda e, extra mýto, ktoré sa bude uplatňovať len na e, elektrinu z vlastnej spotreby, a teda vzhľadom na to vlastná spotreba preto nie je v Španielsku schopná. To sú dve veci zo správy, ktoré som si všimol a myslím si, že určite by sme ich mali mať na pamäti a nebudem ani zachádzať do, do, do ďalších otázok. Už to nadnesol kolega. Teda, teda nebudem hovoriť o veciach, akými akými je právna istota pre prevádzkovateľov, pre občanov a tak ďalej, ale určite si to vypočujeme aj priamo od eh, petičníkov, ktorí sú medzi nami. Mr. Maragall. Pán Maragall. Sí, gracias, eh, presidente. No, no yo no, no, no, quiero ni alargar ni añadir mucho más de lo que... Nechcem to uh, príliš predlžovať. Uh, hlavne po tom, čo sa vyjadrili kolegovia, už e, nemám toho ani veľa čo doplniť. Súhlasím s tým, čo zaznelo. Pokrytie o túto štúdiu, to, čo je možné tu kritizovať, e, nie je, že by bola príliš ex- e, extenzívna, ale že je príliš stručná v určitých oblastiach. Ehm, keď e, sa pozrieme na e, celkovú politiku e, v oblasti energii v Španielsku, môžeme konštatovať, že to, čo tu zaznelo, je naozaj úplne správne. Všetko to, čo tu zaznelo o kapacitách v Španielsku, prítomnosti veľkých e, firiem so starými zariadeniami, ktoré sú už dávno amortizované, ale zároveň dostávajú subvencie zo strany vlády. čo vyvoláva naďalej e, nadmerné náklady a nadmerné kapacity. To sú faktory, ktoré nie sú priamo prepojené e, s petíciami, ale myslím, že to veľmi dobre popisuje pozadie celej tejto témy, prečo e, došlo k tým masívnym investíciám do e, solárneho sektora v Španielsku a ako na základe toho sa e, vlastne zamedzila akákoľvek e, ďalšia možnosť budúcnosti investovať do solárnej energie. A teda cieľe, ktoré si stanovila EÚ pre podiel e, obnoviteľných zdrojov, nebude možné dosiahnuť. Z právneho pohľadu Esta semana Gas Natural ha puesto una reclamación de 400 millones de euros al Estado español Máme tu e, prípady, kedy sa žiadalo 400 e, miliónov e, eur od španielského štátu na základe týchto nadmerných podpor pre obnoviteľné energie. No a výsledkom týchto všetkých chýb bude, že dosiahneme pravý opak toho, než čo bolo pôvodne cieľom. Ďakujem pekne. Na mojom zozname je pán Tarik Abrás. A potom už uzavriem zoznam e, rečníkov a prešli by sme e, k e, časti na rozhodnutia o petíciách. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Krátky komentár z mojej strany po tom, čo sa vyjadrili predrečníci. S nimi úplne súhlasím v tom, čo povedali. Takže také všeobecné otázky veľmi dôležité akékoľvek odstránenie e, subvencií pre obnoviteľné energie v Španielsku nejako nest, e, e, v súlade s tým rozhodnutím podporovať obnoviteľné zdroje energii v EÚ. V Španielsku sa hovorí, že zákony by nemali e, platiť spätne. A platí to aj v prípade negatívnych e, vplyvov e, pre investorov, ktorým štát svojho času dal určité záruky, nemal by ich brať späť. Ďakujem pekne. Môžem povedať len jedno. Môžete byť radi, že v Španielsku vidíte e, slnko oveľa častejšie než my tu v Bruseli, ako vidíte, keď sa pozriete za okno. A teraz už by som rada uzavrela túto diskusiu. Berieme na vedomie váš feedback. a zohľadníme to pri e, petíciách, ktorým sa budeme e, venovať e, teraz. No a teraz už bod 11 na našom programe dňa. Tými bude 14 petícií, nebudem ich teraz všetky čítať, aby sme získali trošku času. Máme tu štyroch petičníkov, dostanú každý 4 minúty času na predstavenie svojej petície, ak je to v poriadku. Slovo má teraz Jose Donoso a potom e, pán Holtrop a potom Alejandro Fernández e, a potom pán e, Miko. Súhlasili by ste? Takže dostanete slovo jeden po druhom, nech sa páči. A je veľmi zaujímavé vypočuť si vás v kontexte, kedy vaše um, príbehy sa budú navzájom uh, doplňať. Nebolo by možné mať dispozícii 5 minút? Dobre, 5 minút, ak to budete potrebovať. Ak by ste ich nepotrebovali, bolo by to milé. Veľmi uh, stručne. chcem sa poďakovať. Uh, V deň, kedy nesvieti slnko, je veľmi dôležité uh, teda uh, zasadzovať sa slnečnú energiu, treba ju aj správne využívať. Ale v Bruselu bolo in, in, inštalovaných viac fotovoltaických zariadení než v celom Španielsku. Jednoducho u nás došlo k retroaktívnym zmenám, ako to tu už zaznelo. Máme priemernú rentabilitu zariadení medzi 7 až 9 vek e, však je na e, úrovni 6 až 7. E, Treba povedať, že investori očakávali návratnosť 25 rokov a retroaktivita, ktorej sa musíme podrobiť, mm, má e, vplyv na zníženie dôvery podnikateľov. Niečo e, sa im slúbilo, teraz je to inak, e, takže v podstate to vedie k chýbám. Investori zarobia niečo iné, než čo im bolo pôvodne slúbené je viacero štandardných prípadov tohto typu. Je to naozaj o 22 tisíc e, zariadení. Vytvára sa tu právna neistota. Je to konštantná e, právna neistota pre našich investorov a netýka sa len e, aktuálnej chvíle. Vidíme tu aj tie jednotlivé krátenia a to, čo z nich vyplýva. Má to rôzny vplyv na jednotlivé zariadenia, nová úprava, efektívnejšie zariadenia znevýhodňujú a silnejšie. E, až o 50 menej dostanú, než ako sa to spomína v úradnom vestníku. To je faktum. E, solárna energia bola napadnutá ešte aj e, z dvoch ďalších dôvodov, okrem tých e, e, hospodárskych sietí, tam ešte aj oklieštenie v oblasti vlastnej spotreby. Partito Populár hovorí o solárnej dani. Ide o administratívne zábrany, ktoré prakticky znemožňujú E, musí sa nejako popasovať s tými negatívnymi vplyvmi z vlastnej e, spotreby e, solárnej energie tu pre vlastne vytvárajú určité, sa vytvárajú určité náklady, ktoré treba niesť. To je ako keby ste od bicyklistu žiadali platiť daň Eh, ako vyrovnanie za eh, eh, daň za spotrebu benzínu, ktorú neplatí, pretože nemá auto. Každý by mal mať možnosť mať na svojom pozemku solárne zariadenie bez toho, aby musel platiť takúto daň. A niečo iné sa týka tých, tých nadmerných kapacít, e, ktoré e, e, sa púšťajú do sieti. Tam som iného názoru samozrejme, ale v prípade vlastnej spotreby, ak nechcete nadmenú kapacitu posúvať ale aj na sieť, tak tam by sa nemali dávať žiadne poplatky. No, vytvára sa tu teda právna neistota. My sme za odstranenie tejto situácie uh, Nechceme, aby sa takáto situácia šírila aj do ostatných členských štátov. Vytvára to naozaj veľmi zlý obraz o Európe. Momentálne beží veľmi veľa e, sťažností voči e, Španielsku zo strany e, mnohých európskych občanov, takže je to nielen španielský problém. Španielská vláda spomínal oddelenie pre hospodárskú súťaž. Beží tu e, teda konanie, ktoré bude trvať dosť e, dlho. Ide o e, konanie proti Španielsku kvôli porušeniu pravidel EÚ z dôvodu porušenia právnej istoty a iných zásad my sa zasadzujeme za znovu nastolenie právnej istoty a žiadame správu o skutočných dopadoch vlastnej spotreby a administratívnych e, prekážkach v tejto oblasti v Španielsku. E, máme obrovský potenciál v oblasti slnečnej energie, ale treba to aj využiť, aby sme Eh, mohli splniť to, čo nám stanovuje dohovor z Kyoto a aby sa neprichádzalo o pracovné miesta. To nebolo 5, ale 6,5 minúty. Slovo má teraz pán Holtrop. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcel by som sa vyjadriť v inom jazyku EÚ, aby som symbolizoval celoeurópsky dopad tejto témy. Takže začnem v Nemčine. Ako právnik už e, veľa rokov zastupuje medzinárodných investorov, ktorí investovali do obnoviteľných zdrojov energií v Španielsku. E, bolo mi povedané, že Španielsko je bezpečná krajina pre e, investície. Tuto informáciu som postupoval aj klientom. Bez pochyby tak je. Je členským štátom EÚ. A teda právna istota v tejto krajine predstavuje základný princíp. Avšak teraz eh, španielská vláda porušila túto právnu istotu eh, My sme eh, sa obratili na všetky príslušné súdy. Viackrát sme napadli tento prípad aj pred Európskou komisiou. Pán Oettinger E, ešte, ešte treba veľa komisia riešila tieto e, stiažnosti stále znova. E, však e, nás, e, obrat, nám hovorí, že sa máme obrátiť na miestne súdy. E, Španielsko vedie v oblasti medzinárodných e, stiažností a, a procesov kvôli e, španielským e, poskytovateľom e, energie. Najvyšší súd rozhodol e, pomere hlasov 4 ku 3 e, v tom zmysle, že treja, sa vy, treja sudcovia sa vyradili, že e, to teda dochádza k porušeniu. Štyria povedali, že netreba eh, nič eh, meniť na eh, tomto postupe. Ide o rozsudok ústavného súdu, ktorý reagoval na jednu šťastnosť regionu Murcia E, treba povedať, že e, dôvera spotrebiteľov je veľmi, veľmi e, ohrozená v tejto súvislosti. Treba ju znova obnoviť. Bez dôvery však nebude dochádzať ďalším investíciám a to ohrozí naplňanie cieľov pre podiel obnoviteľných druhov energií do roku 2020. A to nie je jediný e, problém úspory e, z dôvodov e, zdrojov obnoviteľných energií predstavuje aj porušenie základných práv v súvislosti s zásadou právneho štátu. Komisár Timmermans musí zabezpečiť v celej Európskej únii dodržiavanie týchto princípov a producenti obnoviteľných e, zdrojov dostali prístup špecifického preplatenia, potom sa jednoducho zmenili pravidlá hry a teda legitimné očakávania investorov boli sklamané. Toto je tiež problém chýbajúcich záruk Teraz by som prešiel do e, angličtiny. E, takže Španielsku sa e, výruč, vytýka porušenie základných princípov európskeho práva a teda e, výrobcovia obnoviteľných zdrojov energie v Španielsku vás e, žiadajú o e, nastolenie poriadku v tejto oblasti. Ide tu naozaj o celú Európu a komisia bude tolerovať to, čo sa deje v Španielsku. Ostatné krajiny pôjdu tou istou cestou, že budú okliešťovať regulované sektory, bude tu dochádzať k E, väčšiemu počtu e, arbitráží. Európa sa stane e, menej bezpečným priestorom pre podnikanie. Na rozdiel od toho, čo sa spomína na strane 20 štúdie, ako spomínala pani Winkler, nie je tomu tak, že by Európska komisia nemala k dispozícii žiadne nástroje, iba preto, že smernica nezakazuje retroaktivitu, to neznamená, že e, nemôže komisia konať. E, ide naozaj o základné princípy európskeho práva, ako v prípade IBB a Alans všetky, všetky tie princípy e, platia, teda komisia môže zahájiť prístupné, príslušné kroky, ako o to žiadam. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fernández Lorenzo ako ďalší. Vážení páni predsednička, vážení páni poslanci, chcem vám poďakovať za to, že ste mi dali dnes príležitosť aby sme vám dnes mohli predstaviť problém, s ktorým sa potýkame v Španielsku. Som informatik, a, ale tu dnes vystupujem ako občan, ako občan, ktorý zaznamenal isté zmeny vo svojich faktúrach. A myslel som, že e, e, potom, potom čo bol vydaný nový zákon v Španielsku, tak sme sa rozhodli, že zostavíme túto petíciu a že budeme hľadať e, podporovateľov tejto petície. Dnes máme viac ako 200 tisíc podpisov. Veľká väčšina opozičných strán sa, sa zaviazali riešiť túto otázku pokiaľ sa dostanú do vlády budúcu nedelu v Španielsku. Eh, existuje, existuje eh, zákon vzhľadom na ktorí nemôžu politici po istú dobu pracovať e, v, e, taký, v, v, v podobných e, podnikoch, ale nie vždy tomu tak je. V článkoch v tlači sa hovorilo o postoch, ktoré zastávali bývalí ministri. Podľa toho, čo je publikované v úradnom vesníku v Španielsku, pokiaľ, pokiaľ existuje nejaké um, zariadenie, ktoré však nedokáže pokryť celú spotrebu, budeme, budeme e, povinní platiť tzv. solárnu daň. To, čo je v článku 3 kráľovského dekrétu, odpojené zariadenia od siete sa považujú za zariadenia napojené na, na sieť v zmysle tohto kráľovského dekretu. Takže ten, tá, tá nová legislatíva vlastne nič nevyriešila. Vždy, keď si odtrhnem e, jablko zo stromu, tak sa e, majiteľ toho majiteľ stromu nahnevá, že som mu nezaplatil 50 centimov, tak prečo by som ja mal ako občan um, vlastne um, poskytovať energiu takýmto spôsobom zadarmo. Pozrime sa na to, ako, ako je to v iných krajinách. Pozrime sa nielen na európske krajiny, ale aj na Severnú Ameriku. Súčasný kráľovský dekrét e, určite nenastavuje túto situáciu jednoducho. Treba, treba predkladať veľa žiadostí, treba Treba, treba žiadať o rôzne registrácie. Napríklad v Portugalsku netreba pre zariadenia s menším výkonom ako 200 tisíc kWh ani, ani notifikovať. Čiže v krajine s takým slnečným žiarením, ako má, ako má, ako má Španielsko, by sme mali mať na pamäti, že ehm, v zmysle kiotského protokolu ehm, Španielsko minulo ehm, veľa finančných prostriedkov, aby sa dopracovalo k cieľom. A treba zdôrazniť, že v roku 2015 20,3 energie bolo vyrobených z uhlíka v Španielsku a 3,1 e, pochádzala z fotovoltaických zdrojov. Prosím vás, e, už nech ktorákoľvek strana vyhrá budúcu nedelu, nech sa, nech sa táto situácia zlepší a som veľmi rád, že ste nás vypočuli. Ďakujem veľmi pekne. Posledným rečníkom bude pán Juan Castro Gil Amigo. Vážená pani predsednička, vážení, vážené dámy, vážení páni, v porovnaní s tým, čo hovorí papier, e podľa ktorého to pani predsednička prečítala, som tu dnes ako e, kustódio e, dôchodca z Aragonska, som tu kaderník, som tu profesor z Barcelony, som Izabel, e, sekretárka, ktorá vyrába túto energiu, e, Jorge, požiarník z Kastielska. Všetky tieto osoby som ja. A všetky tieto osoby tu, sú tu pred vami a žiadajú vás o spravodlivosť. Žiadame vás o spravodlivosť, pretože skutočne je to, je to, je, je to taký ten posledný zákup, kde sa musí odohrať náš boj. Viac ako 60 tisíc malých e, investorov sme sa rozhodli investovať. Rozhodli sme sa investovať do zariadení fotovoltaických na španielskom území. Ako si určite spomeniete z e, smernice EÚ na podporu energie, Um, kladli členským štátom za povinnosť investovať, podporovať investície do týchto typov energie. A v Španielsku rôzne vlády ponúkali občanom záruky, aby tak mohli urobiť. Boli tam konkrétne dátumy, konkrétne časové lehoty, napriek tomu, čo tu odznelo. A všetky tieto vládne záruky sa vlastne časom stali ničím. Len za 5 rokov nám retroaktívne zmenili redistribúciu dokonca počas piatich, e, počas desiatich príležitostí. S tým, že mnohé rodiny sa takto dostali do veľmi citlivej situácie. Len pred pár týždňami španielský súd vyniesol rozsudok um, ohľadne posledného útoku na výrobcov tejto energie a tvrdili, že napriek mnohým zmenám sa nezraňuje systém právnej istoty z perspektívy legislatívy spoločenstva. K neuvereniu, k neuvereniu hovorím, nevideli dôvod, aby predniesli túto otázku pred súdnym dvorom EÚ. Z tých siedmých súdov štyri tvrdili, že poľnohospodár, učiteľka, Ehm, dôchodca museli predpokladať, že štát ich chce podviesť. Traja ďalší sudcovia vyslovili názor, že traja sudcovia vyjadrili ľútosť nad tým, že situácia došla až sem. Takže Samo komis- od- odpoveď komisie na túto petíciu a určite v zmysle toho, čo im povedal súčasný komisár pre energetiku, ako viete, ktorý je Španielom, nehovorí, nehovorí sa tam nič o chybách, ktoré sa udiali u nás v krajine. Ako by sa nebolo nič udialo. Ani čiarka, ani, ani slovo o tom že 10 krát retroaktívne zmeniť legislatívu, ktorou sa uplatňovali smernice EÚ, poškodzuje, poškodzuje právnu istotu v európskom kontexte. Tá správa, ktorú, o ktorej sme si počuli dnes, áno, samozrejme, každý štát sa môže dopracovať k cieľom tak, ako si zvolia, ale ale nepovoluje to žiadnemu z týchto štátov takýmto spôsobom poškodzovať občanov sme svedkami rôznych situácií a vlastne mm, ak vznikne takýto problém, často sa jedna vec zakrýva druhou. Mm. E, bola, bola navrhnutá kontrola vecí, Kedy si išlo um, to, o čom hovorí um, naša petícia, um, je, je vlastne o tom, že tieto zdroje sa stanú um, vlastne zdrojom sily a všetko toto by malo zostať v rukách občanov. A aby sa tomu vyhli, tak nás jednoducho takýmto spôsobom podkopávajú. Pani, pani, pani predsednička, nechceme Jednoducho e, myslíme si, že Španielsko by, e, určitým, by to malo určite riešiť a komisia by mu mala určite povedať a žiadať vysvetlenia ohľadne tejto situácie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa obraciam na komisiu. Pani Eja a pán Steinkol. Ďakujem veľmi pekne som povďačná aj petičníkom za to, že Petície sa týkajú solárnej energie, ale myslíme si, že treba rozlišovať medzi dvomi rozličnými vecami, ktoré tu odzneli. Poprvé, retroaktívne zmeny e, z podporných systémov a po druhé e, španielský predpis ohľadne vlastnej spotreby. Prvá vec. Ja už som povedala, keď som komentovala štúdiu dnes, že komisia vyjadrila kritiku, pokiaľ ide o modifikáciu podporných systémov vo viacerých členských štátov, vrátane Španielska, mm, keďže, mali, keďže majú dosah na e, dôveru investorov my sme identifikovali najlepšie postupy a jedným z týchto postupov je e, e, že by sme sa mali pri, že určite e, retroaktívne zmeny by mali byť niečím, čomu by sme sa mali vyhybať, ale um, smernica, ako potvrdzuje štúdia, poskytuje členským štátom široký diskričný priestor, pokiaľ ide o výber nástrojov, samozrejme členské štáty musia naplniť národné ciele spotreby do roku 2020 a majú samozrejme aj povinnosť e, zabezpečiť, aby jednoducho um, obnoviteľné zdroje energie predstavovali istý objem, ale je to na členských štátoch, aby uplatňovali takéto systémy v rámci ktorého majú diskrečnú právomoc rozhodnúť a tak ďalej. Komisia z, sleduje Španielsko, sleduje teda jednotlivé kroky, sleduje aj negatívne, negatívne e, dosahy. Z toho, podľa Eurostatu Španielsko má naplniť svoj cieľ v roku 2014. tomu bolo, tomu, tomu bolo tak, že e, Španielsko prevýšilo svoju indikatívnu trajektóriu s tým, že to bolo 12,1 Treba brať e, do úvahy aj judikatúru súdneho dvora EÚ. Národné súdy však e, najlepšie vyhodnotia, či tento princíp bol uplatňovaný. Ústavný súd Španielska rozhodol, že tieto systémy nie sú v rozpore. My preto rešpektujeme rozhodnutie súdu a domnievame sa, že neexistuje dostatočný právny základ na to, aby sme spustili konanie pre porušenie budujúc na skúsenosti počas implementácie smernice, revízia smernice, ktorú pripravujeme na koniec tohto roka, si klade za cieľ e, pracovať na ustanoveniach cieľom, ktorých bude stabilnejší regulačný rámec. E, pôjde nám o spoločné pravidlá, vďaka ktorým by bol právny rámec pevný a aby sme sa, aby sme sa vyhli retroaktívnym zmenám. E, pokiaľ ide o vlastnú spotrebu, nuž e, e, to, čo ste... My sme si vypočuli, čo ste uviedli. My my, my, my sme za vlastnú spotrebu, za vlastnú generáciu energie a spustili sme aj príslušnú stratégiu. Mm je tu energetická únia v samotnom srdci, ktorej sú občania. Chceme, aby, chceme, aby sa chceme, aby občania mali prínos aj z toho, a aby to aj videli na svojich faktúrach za energie a aby zraniteľní spotrebitelia boli chránení. My sme predstavili oznámenie, pokiaľ ide o spotrebiteľov energie. Práve sa o tomto oznámení diskutuje na pôde parlamentu a ide o e, trojpilierovú stratégiu, ktorá má pomôcť e, spotrebiteľom e, usporiť jednak energiu, jednak finančné prostriedky. Majú mať širšiu voľbu, pokiaľ ide o energetický trh s tým, že teda chceme zachovať veľmi vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov. Zverejnili sme usmernenia na identifikáciu najlepších postupov, chceme naďalej podporovať vlastnú spotrebu úsporným, nákladovo úsporným spôsobom. vypočula som si aj vaše vystúpenia. Komisia dostala niekoľko sťažností a naše útvary v súčasnosti vykonávajú právne posúdenie a skúma, či tento španielský predpis je, je, je v rozpore s legislatívou EÚ, konkrétne so smernicou e, E, je do toho zapojených niekoľko útvarov, lebo nedelenú jednu smernicu a ak zistíme, že došlo k porušeniu, nakontaktujeme sa na španielské orgány a ubezpečíme sa, aby boli prijaté náležité nápravné opatrenia. Okrem toho, chceme riešiť aj otázku vlastnej spotreby podrobnejším spôsobom v revízie smernice obnoviteľných zdrojov energie, kde sa v súčasnosti nenachádza žiadne ustanovenie o regulácii tohto typu spotreby. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu, nech sa páči. Mám 7-8 kolegov, 9 kolegov, 10. Môžem teda uzatvoriť zoznam rečníkov v tejto chvíli. Znamená to, že, že 8 španielských poslancov a dvaja nešpanielskí. Pani López Berencho, prosím vás pekne, prosím, prosím vás pekne, rečnícky čas je maximálne dve minúty, inak tu budeme do polnoci. Takže poprosím vás, aby ste sa pridržali vytýčeného rečníckého času. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Zopár pripomienok. Eh, určite situácia spôsobila to, že sa zabrzdila aktivita, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie. Bola spôsobená právna neistota a um, vlastne samotná konkurencieschopnosť týchto energií tým utrpela. Tieto energie musia byť stabilné, politika, ktorá ich upravuje, musí byť stabilná. Takisto eh, nezabúdajúc samozrejme na konzistentnosť v každom ohľade. To, že tu penalizujeme nové formy, nové decentralizované formy výroby energie a takisto musím povedať, že súhlasím s tým, čo povedali naši hostia, ale chcem pripomenúť najmä počas tohto vystúpenia, že to, čo hovorím, nie je moje stanovisko, môj názor, ko- konkrétny názor europoslankyne, a takisto to nie je názor sekretariatu PETY, ale je to názor výbor pre priemysel ktorý nedávno schválil správu o situácii v oblasti obnoviteľných zdrojov energii. Tam som bola spravodajkyňou a preto, preto hovorím na základe dôkazov, e, preto hovorím, že e, je to práve toto. Na teraz je to naše stanovisko a dúfajme, že to bude aj, e, že to bude vo štvrtok aj plenárka, ktorá bude o tom hlasovať. Mm je nám veľmi lúto, že právomoc že právomoc môže jednoducho dospieť k takémuto niečomu. A že zase z toho majú profit len veľké podniky. Ďakujem veľmi pekne. Mrs. López, Mr. López Blanco. Bueno, el... Teraz pán López Blanco. Ja sa vlastne volám Blanco López, ale chcel by som poďakovať pani López za to, čo ona povedala. A myslím si, že bolo veľmi užitočné, keď e, sa dostane táto správa na plenárku, tak sa ukáže, aký je pohľad EÚ na túto tému. Ja veľmi rešpektujem pani Estras, ale toto nejde o to, tu ide skôr o obnoviteľnú energiu, o to, čo sa deje v našej krajine, o to, ako sa retroaktívne uplatňujú pravidlá, ktoré podkopávajú investície. A to sú investície, ktoré nerobia veľké firmy alebo špekulanti, ale obyčajní občania v tomto prípade, ktorí verili, že sú tu inštitúcie, ktoré sa za nich postavia. Takže vtedy vlastne si mysleli, že ich podporí štát, keď robili investície. Tu v podstate hovoríme o rodinách, ktoré v mnohých prípadoch použili všetky svoje úspory na to, aby mali určitý strednodobý či dlhodobý návratnosť. E, A teraz s týmito zmenami napokon nedostanú nič. No, ne, ne, isté, Nemá zmysel, aby sme tu teraz detálne to vysvetľovali, keďže bude tu e, táto téma aj na plenárke. My o tom budeme hovoriť opäť. Ja som bol súčasťou vlády, ktorá podporovala obnoviteľné zdroje energií. A po, my sme sa snažili robiť, čo sa dalo. My sme si mysleli, že budeme robiť niečo, čo je pozitívne pre krajinu, a pre hospodárstvo, ak budeme mať čistú energiu. A našťastie táto debata sa deje vlastne v časoch náš predvolebných a to je trošku smutné, ale keď sa pozrieme na e, údaje a na fakty, e, E, boli tu prijaté také predpisy a zákony, ktoré viedli naozaj k neistote a ja by som teda chcel podporiť moju skupinu a moju delegáciu a komisia pripraví návrh e, nielen z hľadiska e, novely smernice, ale aj z hľadiska tej potrebnej legislatívy, pretože o tom tu presne dnes hovoríme predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz Angela, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať e, tým, ktorí pripravili štúdiu, ktorá nám ukázala, že situácia v Španielsku s obnoviteľnými zdrojmi energii je katastrofická. Na jednej strane komisia odpovedala petičníkom, že nedošlo k porušeniu smernice, ale súdny dvor odsúdil Španielsko za to, že nesplnili si svoju úlohu v oblasti energetickej efektívnosti. A podobne ako správa aj správa to, čo podala včera ombudsmanka. Tiež si kladiem otázku, či tu je dostatočná nestrannosť aj v tomto výbore, aj v tejto e, práve. Včera sme tu hovorili o tých otáčacích dverách a mali sme tu aj komisára pre energie. E, mali sme tu aj od, od, e, komisára a tiež sme o tom diskutovali, že aké sú um, otázky súvisia s menovaním ľudí do vysokých postov, takže sú tu naozaj veci problematické. A v mojej krajine mali sme eh, ministra pre, eh, ministerku pre energetiku a ona bola, sa preslávila tým, že zaviedla dvojité zdanie nie aj eh, na fotovoltaické panely. Eh, je, žiaľ, je tam možnosť eh, ešte, aby aj tento zákon sa eh, skopíroval alebo opakoval aj v iných krajinách. Hovorí sa tu tam, že sa musia dodržovať predovšetkým pravidlá trhu a v podstate nakoniec sa peniaze rozdelia niekoľkým vreckám. A Okrem toho bol tu prijatý zákon, ktorý mal retroaktívnu platnosť a to je totálne e, porušenie základných e, práv občanov a porušenie e, práva na samo a vlastnú spotrebu a vlastnú výrobu elektriny. A Európa potrebuje naozaj trvalodvateľný ekologický model produkcie a je dôležité takéto opatrenia alebo takéto vla, samo či vlastná spotreba, vlastná výroba energie podporujú e, aj ne, ekonomickú nezávislosť. aj závislosť od dodávateľov e, energií. Takže ja by som chcela podporiť petíciu, aby sme ju ponechali otvorenú, pretože je tu množstvo uh, dôležitých tém a máme podobných petícií množstvo, čiže ja by som bola za to, aby sme si určili určitú možnosť že monitorovaciu skupinu, ktorá bude diskutovať o týchto petíciách, aby sme sa naozaj mohli zistiť, ako to presne je a sledovať, ako sa situácia vyvíja. Ďakujem pekne predsedajúca, teda by som chcela zdôrazniť, aby ste sa držali naozaj rečníckého času. Ja som vám dala dve minúty, pán Sebastia. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja nebudem posudzovať politickú pozíciu e, v týchto zmenách, pretože budem obvinený z toho, že robím kampaň, ale myslím si, že je to jasné E, myslím si, že keď tu začneme e, sa tu hrabať v týchto správach, dostaneme sa do začarovaného kruhu, pretože e, čím viac správ dostaneme, tak tie si aj protirečia a potom práca výboru sa vlastne podkopáva. Myslím si, že spanielské rozhodnutia o z, vlastnej spotrebe a vlastnej výrobe a podobne. Bolo to dokonca spomenuté aj v časopise The Economist, že aké tvrdé, aké tvrdé zásahy to predstavovalo v obnoviteľnom e, sektore a aký to malo negatívny dopad na investície v Španielsku. Myslím si, že mali by sme, alebo nesmieme zabúdať, že je tu ešte množstvo právnych prípadov, ktoré sú teraz na súde, a takže myslím, že nevidíme zatiaľ konečné riešenie a ten právny vákuum či nedostatok bol v dôsledku zákona, ktorý bol prijatý s retroaktívnou platnosťou španielskou vládou a ja myslím, že my sme videli aj podobný problém e, retroaktivity, aj v prípade e, manželstiev uzatváraných vo Valencie. A ak by sme to takto uplatnili, tak niektorým vlastne by bolo zrušené nemanželstvo. A takto sa to jednoducho nedá. Takže na toto nesmieme zabúdať. Komisár povedal, že členské štáty môžu si sami rozhodovať o tom, ako budú nakladať s obnoviteľnými zdrojmi, ale tu naša sa snažila zabrániť vývoju tohto sektora a nesmieme zabúdať aj na ten e, účinok na ostatné krajiny alebo vplyv na ostatné európske krajiny, ak sa a tento prístup, ktorý sme videli v Španielsku, sa bude rozširovať, tak situácia bude e, veľmi negatívna pre celú EÚ. Ďakujem teraz pani Valero. Ďakujem pekne Doteraz no sa vyjadrovali prakticky len Španieli, ale máme tu aspoň nejakých teda dvoch rečníkov, ktoré nie sú Španieli, čo je veľmi dobré. Teraz sa ocitáme v roku 2016 a mali by sme už sa blížiť eh, ku Kyoto a Švédsko malo možnosť zvýšiť eh, emisie o 4%, lebo sa nám výrazne podarilo ich znížiť. Zatiaľ čo v Španielsku E, si mohli navýšiť až 15 ale v 2006 keď e, prešlo strednodobé revízia, tak Švédsko znížilo emisie o 9 Takže mali sme dokopy 11-percentnú maržu v porovnaní s tým, čo sme mali mať. Ale Španielsko si to zvýšila a až o 15% na 50%. Zvýšilo svoje emisie o 51%. Eh, pán López Banko povedal, že sa teraz veci dejú ako eh, po po tomto probléme už ako v reakcii na problém a sa hľadali sa možné riešenia, ako napríklad to v podstate vyzerá, ako keby sme to chceli zdaniť slnko, čo sa teda už naozaj eh, mi javí, že zachádza priďaleko. Vo Švedsku Mali sme tu teda tú vládu, ktorá sa snažila znižiť eh, fozilné paliva a postupne ich úplne eh, vykinožiť. Ale nič také nevidíme, že by sa dialo aj v Španielsku. Je, isté, my na mojom letovisku v Španielsku sa snažíme, eh, sa snažíme zabezpečiť obnoviteľné alebo používať e, z obnoviteľné zdroje, ale ja môžem ísť do Bauhausu zároveň a si kúpiť solárny panel a je to jednoduché, aj relatívne lacné. Prídu aj ľudia z Bauhausu, ktoré vám to nainštalujú e, v Švedsku, ale v Španielsku to nie je možné. Tam také tú službu, takúto službu nemáte. Ja keď som si kupovala e, dom, to bolo asi v tom čase, keď vstúpil tento zákon do platnosti a ja ako environmentalistka chcem mať dom, ktorý môže produkovať svoju vlastnú e, potrebu energie. Takže to, ale to, to sa mi zdá, že to sa teraz nemôže v Španielsku, že to je nemožné v Španielsku a pritom v Španielsku je množstvo cudzincov, ktorí prídu z ostatných krajín Európy, tvrdo pracovali celý život, e, aby mohli e, si e, dovoliť dom v Španielsku. A my chceme podporovať obnoviteľné energie a tam prídeme a tam je to absolútne nepochopené. E, veľké množstvo, veľké, veľké domy v Španielsku s tým majú naozaj veľký problém. Takže keď toto, čo som si vypočul, no to mi znie veľmi e, z, familiárne a známe. E, ďakujem pekne, e, pán Trevosa. Ja budem hovoriť iba jednu minútu. Môžem povedať, že posledný doby som pracoval aj tuto španielskom združením, aj katalánskymi členmi tejto, tohto združenia. Klali sme množstvo otázok a odsudzovali toto retroaktívne zrušenie dotácií pre obnoviteľné energie. Takže ja by som chcel e, požiadať komisiu, aby si neumývala z tohto problému ruky e, a aby nepodporovala také, také prax aj v iných členských štátoch, aby, pretože e, to, toto je, bol naozaj precedens. A aby sa takéto praxe neuplatňovala, aby sa neuplatňovala aj v ostatných členských štátoch. A chcel, ako povedali aj ostatní poslanci, ja som tiež za to, aby sme túto petíciu ponechali otvorenú a počkáme si na rozprávu budúci týždeň v Štrasburgu. Ďakujem. Predsedajúca, ďakujem. Teraz dám slovo kolegovi Tutorose Staras. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja mali sme stretnutie e, s kde, kde bol, bol tu teda súd a e, súd, štyria súdcové povedali, že Španielsko konalo správnym spôsobom. E, môžete samozrejme použiť Môžete Myslím si, že e, mali sme aj takúto aj kampaň a nie je to e, technický e, termín. Čiže bol tu, bol tu návrh, že rentabilita je 25 rokov pre takéto zariadenie a o tomto hovorili operátori. A hovorí sa tu, že v tom prípade bol toto, bol toto životný cyklus toho zariadenia, pričom mali predpoklad, že 25 rokov bude trvať návratnosť investícií, alebo sa im budú vrácať peniaze. Pritom samotná e, komisia povedala, že v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie sa uvádza, že do roku 2020 musí byť 20 z obnoviteľných zdrojov, čiže my sme prakticky e, plnili, ten, e, teraz sme už 4,9 E, máme väčší podiel e, obnoviteľných zdrojov, než čo komisia navrhuje. 31 až 41 bol podiel, e, percent podiel obnoviteľných energií, takže pokiaľ ide o kritiku vlády, je to neodôvodnené a ja môžem povedať len toľko, že tie tarify, ktoré súviseli z platby za vyprodukovanú energiu, tie mali byť e, do roku 2011, za roky 2005 až 2011 tie, ten systém garantovaných tarif e, založila ešte socialistická vláda Zapatera. Tam sa hovorí o tom, že je potrebné podporovať e, produkciu energie pre vlastnú spotrebu, ale neplatí sa za, ale nedostanú preplatené náklady na výrobu pretože by to bolo potom nevýhodné pre tých, ktorí spotrebujú energiu a pre tých, ktorí sú v najhoršej situácii. Čiže by za to platili nie producenti, ale všetci e, spotrebitelia z celej e, krajiny, čo by bolo e, nespravodlivé. A všetci v tejto súvislosti, alebo všetci platia svoje účty a tiež majú prepojené aj svoje zariadenia na sieť, čiže môžu využiť vlastnú vlastnú výrobu, môžu takisto mať aj doma batérie, ktoré môžu takisto nabiť, ale môžu používať aj energiu zo sieti. A komisia tiež povedala, že Španielsko e, rôznym veľmi za, z, zvláštnym spôsobom, Španielsko dodržiava európske predpisy príkladným spôsobom. A myslím si, že e, tu máme prakticky samých Španielov v tejto e, miestnosti, takže určite je to pozoruhodné, pretože je tu naozaj veľmi veľký záujem o otázku energetiky. Bola, kedy tomu tak nebolo, je tu 12 poslancov a celý čas sa o tom hovorí, že vláda ľudovej strany nás zabíja a že nám škodí. Pritom nám veľmi záleží na tejto téme a myslím si, že musíme ísť ďalej e, týmto cestou a myslím si, že tá cesta, o ktorej sme si my vybrali, je tá správnou. Predsedajúca je tu jedno dobré, to dobré pravidlo, ktorého by sa mal každý e, politik držať. E, hlavu musíte mať chladnú, srdce srdečné, teplé a ruky čisté. To je veľmi dôležité pravidlo. Držme sa, snažme sa držať tohto pravidla aj tu dnes popoludní. Tam slovo Beatrice. Nie, prepačte, pani Cabezon Ruiz, nech sa páči, Soledad má slovo. Gracias, Cecilia. Bueno. Ďakujem, uh, Cecilia. Som si istá, že všetko sa to netýka e, e, len pána zapatrať tu naozaj o problém e, tomu v Španielsku a musíme sa snažiť o čo najväčší konsenzus. Veľká väčšina petičníkov, ktorí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 je tu energetická chudoba a tak ďalej. Keď tu máme tieto a máme tu zdroj energie, ktorým je slnko, ale tu o čo ide? Treba vnímať túto otázku z právneho pohľadu a z pohľadu e, porušenia práv občanov. Komisia hovorí o smernici. Áno, e, španielská vláda môže rozhodnúť, ako, aké, akým spôsobom bude stimulovať tieto druhy energie. Ale um, ak povieme, ale nehovoríme o uplatňovaní možnosti retroaktívnych predpisov, pretože neexistuje žiadna správa, kde by sa hovorilo o nemožnosti retroaktívnych predpisov. Čiže mňa to naozaj trápi, to čo, sa, to, čo sa stalo v Španielsku, pretože to nie je v smernici síce, ale vytvára sa tým obrovská právna neistota. Preto sa domnievam, že um, padli tu isté percentá a tak ďalej. Na, dobré 20-percentný cieľ, nedávno ste to zverejnili, ale to, čo je jasné, je, že sú tu isté nezrovnalosti, uh, je veľmi dôležité, aby sa zanalizovalo, či sa naplnil princíp právnej istoty a legitimnej dôvery v kontexte revízie smernice. To, to určite treba zanalizovať. Vlastná spotreba v Španielsku. Tá jednoducho sa nedá uskutočniť v Španielsku. Pretože sa ani nekompenzujú tí, ktorí investovali do samotnej siete. Čiže je jasné, že sú tu problémy, ktoré v nás vyvolávajú pocit neistoty a jednoducho je to fakt, že právna istota skrátka neexistuje. Podobne ako povedali kolegovia, samozrejme, treba to zanalýzovať, ale treba požiadať od komisie ďalšiu správu, aby preskúmala ešte raz problém právnej istoty a Treba, aby sa výbory jurí Libe takisto vyjadreli k tejto otázke. A samozrejme, treba sa obrátiť aj na Národnú komisiu pre energetiku, ktorá sa vyjadrila proti e, tomu, čo tu odznelo z úst komisie. Čiže tie postoje sa rôznia, rôznia sú iné než to, čo nám dnes povedala komisia. Preto je veľmi dôležité, aby sme pozvali aj Národnú energetickú komisiu a aby sme vydali správu k tejto situácii. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Uh, táto smernica stanovuje uh, pevne záväzné ciele, pokryť obnoviteľné zdroje. Je tu ale priestor, e, pokiaľ ide o to, ako budú prispievať jednotlivé e, členské štáty e, v jednotlivých sektoroch. Je to aj sloboda v oblasti podporných mechanizmov a nástrojov Takže rozhodnutia, situácia bude odlišná v jednotlivých členských štátoch. A v posledných rokoch sme videli, že v niektoré krajiny si tiež zmenili svoje podporné schémy a, a snažili sme sa preskúmovať tieto legislatívne zmeny. No a tu je, myslím, dôležité uvedomiť si politický a ekonomický kontext. Finančná kríza, hospodárska kríza vo svete E, snaha kontrolovať rozpočtové deficity e, v členských štátoch e, viedla k zníženiu dotácií v určitých oblastiach. Takže podľa štúdií, ktoré mám k dispozícii, je to národná legislatíva, ktorá má stanovať kritéria stanovujúce legalitu v určitých krajinách, pokrytia určité technológie. No a teraz týmto 16 jednotlivým petíciám vypočuli sme si e, niekoľko petičníkov, ale tam ešte celý zoznam ďalších ktorí sa venujú tejto veľmi dôležitej téme. Ja teda navrhujem, že sa musíme starostlivo zaoberať tými petíciami, ktoré priamo nemajú vplyv na Európsku úniu a navrhujem, aby sme ich e, uzavreli na základe e, subsidiarity, ako to spomína aj Európska komisia. V prípadoch, kde Európska komisia ešte stále čaká na datočné informácie a ďalšie hodnotenie, potrebujeme e, Samozrejme, aby tieto petície ostali otvorené, ale celkovo niektoré z nich myslím, že by sa mohli uzavrieť v súlade s princípom subsidiarity. Thank you very much, Mrs. Peter. Ďakujem, pán Peter. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Energetická politika v mnohých krajinách e, e, budí, vyvoláva množstvo petícií z rôznych dôvodov. E, smernica o obnoviteľných zdrojoch energie umožňuje členským štátom nájsť rôzne flexibilné riešenia, ako budú e, uplatňovať dotácie, ako budú zavádzať aj novelizácie alebo pripravať zákony aj v, v rámci stratégie 2020. A vyzerá to tak, že kompetičná komisia nemá možnosti konať e, v tej oblasti, tejto petície a ak ponecháme petíciu otvorenú, tak budeme dávať falošné očakávania autorom petície a podľa mňa by práve táto petícia mala byť e, uzavretá. Ďakujem. Thank you very much. And now, Beatrice. Ďakujem veľmi pekne, Beatrice. Teraz máte slovo vy, boli ste posledná mojou zozname. Posledná španielka, nebudem vystupovať v mene žiadnej strany, čiže um, hovorím tu v mene liberálov, hovorím tu najmä v mene európskych občanov. To je, uh, to je vlastne to, čo je pretavené aj do týchto petícií okrem toho, čo sa udialo, teda okrem tejto situácii, ktorá sa udierala v členskom štáte v Španielsku, ide aj o to, že ide o, že ide o situáciu celoeurópsku. Sú tu aj občania EÚ, ktorí žijú v Španielsku. Vytvoril sa tu sektor, ktorý mal byť maximálne podporený, ale stal sa pravý opak. Hovoríme o veľmi zlej transpozícii európskej smernici predsednice, Prečo o zlej transpozícii? Nie preto, že členské štáty nemajú diskrečnú, nemali diskrečnú kapacitu e, transponovať nástrojmi, ktoré uznajú za vhodné. Mm. Cieľom tejto, ak, ak je cieľ tejto smernice eh, nejakým spôsobom eh, iný alebo modifikovaný a ak tá retroaktivita ide na úkor tých ktorým je táto smernica určená, tak potom ide o zlú transpozíciu smernice. Ak pilierom EÚ je právny štát, základom ktorého je právna istota, ďalej nediskriminácia, sú tu podnikatelia, občania, jednotlivci, ktorí boli diskriminovaní, pretože, pre, pretože investovali do týchto zrení na výrobu tohto druhu energie. E, ďalej sú tu sankcie, negatívne stimuly a tak ďalej. Čiže sú tu, sú tu ciele 2000 do roku 2020 a tak ďalej. Keď toto všetko zvážime, tak potom to, k čomu tu došlo, je situácia, ktorá je v rozpore s piliermi EÚ. Komisia musí vyšetriť. Nemôže byť komplicom takejto zlej transpozície, takýchto zlých krokov, ktorými sa nedosiahli ciele smernice a ešte okrem toho sa právna neistota v podstate inštitucionalizovala. Každé 3 či 6 rokov môže dojsť k revízii a ja vám, musím, ja vám chcem povedať, že právna, právna neistota je už vlastne faktom Hovoríme tu o prípade, ktorý je tak dôležitý a je tak kľúčový, že komisia jednoducho musí konať. Pred pár mesiacmi sme tu mali prípad, hovorili sme tu o rizikových finančných nástrojoch, o hypotékach, čiže my musíme dohliadať na, nad dodržiavaním práv občanov a nad tým, aby boli smernice dobre transponované. Teda všetko, čo je v, pokiaľ ide o to, čo, o nástroje, ktoré sú v rukách petičníkov, nášho výboru a, ombudsmanky dokonca. Toto všetko musíme mať na zreteli. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Now... Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa vrátime e, k petičníkom. Poprosím vás o e, stručné vyhlásenie, potom čo ste si vypočuli to, čo zaznelo na minútu. Prosím, máte e, všetci slovo, lebo vidím, že všetci sa hlásite. Takže opäť v rovnakom poradí ako predtým, ale prosím maximálne na minútku. Chcel by som vedieť, ako komisia zamýšľa, že Španielsko náplní 20-percentný cieľ, keď za tie posledné 4 roky sa, sa, sa nezaviedol ani 1 megawatt z týchto energií do systéma. Predsa komisia sa domnieva, že, že bude klesať dopyt Myslí si zastupkynia e, ľudovej strany to isté? Ale akým, akým, akým spôsobom si myslíte, že sa to celé odohrá aj v kontexte e, situácie s právnou istotou? Pokiaľ ide o tú tarifu, e, to bolo na v roku 2001, keď nastali obnoviteľné zdroje energie, tak tak tieto tarify už, už, už boli v systéme. Samozrejme, že vám tu môžem poskytnúť ďalšie informácie podrobné. Pokiaľ ide o solidaritu, nuž, e, pokiaľ ide o konzultačnú správu, teraz tu nebudem menovať, e, túto správu financovala elektrická spoločnosť. Na každých 100 MW vlastnej spotreby e, ide do systému 3 milióny eur. My, odhada, my, my my odhadujeme, že hovoríme o 400 MW ročne. Teda každý, kto fakturuje, teda každý, kto fakturuje viac ako 16 tisíc, teda to, to, to je veľmi dôležité, má to vplyv na solidaritu. A ja Res Elektrika je podnikom, ktorý je lídrom vo svete, ale e, to, čo tu bolo povedané, v poriadku, ale je to dôležité. Ja sa pýtam na tú solidaritu. A pokiaľ ide o um, tí, ktorí majú spoloregulačný systém, investovali, uh, kde neexistovala solárna daň a tie batérie, a, a na batérie sa takisto vzťahujú dane, zatiaľ čo, zatiaľ čo iné spoločnosti subvenciu batérie, ale v Španielsku, ak niekto využíva batérie, tak hneď má na svojich pleciach e, záťaž a e, platí naďalej aj napriek tomu, že tieto batérie inštaloval. Pán Hortrop, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, všetkým obzvlášť Európskej komisii a pani Esterans e, za jej poznámky. Povedala, že sme už vyčerpali tie obvykle národné prostriedky, aj keď sme nevyužili ústavný súd, e, spomínate Nábara, Morsia a všetkých tých, e, ktorí sa sťažujú ako osoby. Takže to treba zvážiť, ale pokiaľ ide o to najdôležitejšie porušenie, španielský najvyšší súd nerešpektuje svoje povinné predbežné rozhodnutie podľa e, zmluvy o fungovaní EÚ. A my samozrejme e, budeme postupovať ďalej tak dlho, ako e, to bude nutné, aj do Štrasburgu a napokon e, teda by sme sa mali dostať na súd v Luxemburgu. A chcem poďakovať aj Európskej komisii. Zdá sa, že ste zmenili svoj názor. Pôvodne ste povedali, alebo sa zmenila a zmenila a, a, a e, skutočnosť. Dnes ste už hovorili, že že ehm, to nie je vhodné a že najlepším spôsobom pôvodne bolo ísť cez národné ehm, súdy. Teraz je táto možnosť vyčerpaná a jediná inštitúcia, ktorá pre nás môže niečo urobiť, e, to je Európska komisia. Vy ste práve povedali, že ehm, nemôžete, a teda treba to objasniť pre Európsky parlament, že možno to, nech to nechcete urobiť, a ak nie, tak z akého dôvodu. Ďakujem pekne. Ďakujem.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 that's for sure. Now, let me try to summarize. It is not easy. Ehm, dovolím si to zhrnúť, eh, ale nie je to jednoduché. Prepačte, členovia parlamentu eh, sa nemôžu teraz dostať eh, ku slovu v tomto štádiu. Prepačte, už sme absolútne nedodržali časový harmonogram pre dnešné popoludne. Je mi to ľúto. Dobre, veľmi stručne. Chcem len navrhnúť e, pravidlo 216 zasadacieho e, poriadku, keďže toto je veľmi dôležitá téma. E, výbor by mal navrhnúť uznesenie Európskeho parlamentu na túto tému a dúfam teda, že to kolegovia podporia. Chcem to okamžite objasniť, keďže poznám, predľa nemôžeme vypracovať e, správo, e, správu, ale e, stručné uznesenie áno. Toto rozhodnutie teraz nemôžeme prijať, je to niečo, čo posunieme koordinátorom a čo sa rozhodne na úrovni koordinátorov. Poznačím si váš návrh a predostriem ho na zasadnutí koordinátorov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela uzavrieť tieto petície celku 14. Dobre, v poriadku, nech sa páči, máte minútku. Ďakujem veľmi pekne. Zástupkyni komisii by som chcel povedať, že e, smernica nezabraňuje podporným opatreniam, ale členské štáty musia naplňať základné princípy únie. E, Súdny dvor hovorí, že pokiaľ ide o intenzívnu retroaktivitu, tak toto je zakázané. No nie v tomto prípade. Um, ale súdy e, Španielska sa, sa možno nechcú obracať na e, súdny dvor. E, pani Eštaras, e, pokiaľ ide o rozhodnutie ústavných súdov, tam išlo o kráľovský dekret z júla 2013 a ja pripomínam, že súčasná vláda schválila um, balík, balík legislatív v roku 2014 a, a k tomuto balíčku nepadlo ani slovo na, na ústavnom súde. A ak chcete obhajovať o obnoviteľné zdroje energie, dobre, my, my tu zastupujeme uh, tu, áno, hlasujte za to, aby sa zanalizovalo a aby sa rozhodlo, aby sa aby, aby sa rozhodlo o tom, aby sa, aby sa komisia prizrala na to, akým spôsobom sa Španielsko zhostilo um, obnoviteľných zdrojov energie. Thank you very much and thanks to all of you for having traveled to Brussels. Ďakujem vám pekne uh, za vašu účasť, za to, že ste cestovali do Bruselu, že ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti. Naozaj ďakujem zo srdca. Toto je jediné miesto, kde občania e, môžu e, prísť so svojimi e, pochybnosťami týkajúcimi sa legislatívy a upremiť pozornosť európskej inštitúcii na ne. Takže toto sú veľmi dôležité e, denní, kedy e, sa blíži veľmi veľa dôležitých e, volieb a to je, je to vynikajúci príklad priamej demokracie. To je veľmi dôležité vo svetle týchto volieb. Takže chcem teraz urobiť pár záverov, ako sme videli. Sú tu dva bloky petícií o zmenách v španielskej legislatíve a druhý o obnoviteľných zdrojoch energii a teda e, vlastnej spotrebe týchto, navrhujem, aby sme ponechali všetky tieto petície otvorené. V tomto momente by nebolo nič e, iné možné. A berieme na vedomie e, požiadavku možno navrhnúť krátke uznesenie, o tom však budú musieť rozhodnúť koordinátory. Teraz by som chcela upraviť vašu e, pozornosť na to, čo sa udeje pozajtra 23. júna v Európskom parlamente. Na pléne sa bude prednávať správa pani López Bermecho o obnoviteľných e, zdrojoch energie a správe o pokroku v ich oblasti. Budeme hlasovať o tejto správe. A po hlasovaní bude tu jasná pozícia, aká je politická vôľa v Európskom parlamente. To bude treba tiež zohľadniť. Aj z tohto dôvodu treba ponechať tieto petície otvorené. Tiež si myslím, že musíme odkazať na to, čo nám prezentovala komisia. Tá hovorí o prebiehajúcom dialogu medzi komisiou a Španielskom pokiaľ ide o smernicu o obnoviteľných zdrojoch energií. Je to prebiehajúci dialog. Bolo by dobré, keby sme sa dozvedeli tie najaktuálnejšie informácie. A potom tiež e, celkovo k celej tejto situácii e, by bolo dobré, teraz rozvedete najaktuálnejšie veci, takže toto je náš apel na komisiu je teda potrebné zaslať list e, španielským orgánom, nech je to ktokoľvek v pondelok, upriamiť ich pozornosť na skutočnosť, že sa týmito dôležitými petíciami zaoberáme a požiadame ich o viac informácií o objasnenia týchto legislatívnych otázok a celej situácie týkajúcej sa zmien španielskej legislatíve aj otázke vlastnej spotreby obnoviteľných zdrojov energie. A myslím, že všetci kolegovia sú veľmi nápomocní. Pán e, sú navrhol konkrétny e, ďalší postup. Ďakujem veľmi pekne. E, takto si to naozaj predstavujem. Áno, v súlade s nami to urobil. Áno, samozrejme. Ale naozaj je veľmi ťažké e, tak veľa e, petícií e, zhrnúť v pár vetách a ja dúfam, že kolegovia to budú e, vedieť podporiť, takýto návrh postupu. To, že pritakávate, si vykladám ako e, znamenie súhlasu. Ďakujem pekne teda. Ďakujem petičníkom za to, že prišli a teraz prejdeme k bodu programu 12. Petičník tu e, e, e, nie je. Ide o petíciu 1331 o kríze v odvetví slnečnej energie v Taliansku. Petičník tu nie je. Slovo teda má priamo zástupca komisie pán Milev. Eh, pekné popoludnie všetci. Eh, Pokiaľ ide o eh, žiadosť petičníka proti dumpingovým krokom zo strany Číny, prepačte, musíme trošku počkať kým v tichosti španielskí účastníci opustia sálu. Thank you very much. And now, Mr. Milev, the floor is yours. Thank you. Uh... Ďakujem. Pokiaľ ide o, o tú požiadavku e, petičníka proti e, dumpingovým krokom do strany e, Číny. Komisia vykonala e, vyšetrenie e, silom obrany e, trhu. E, týkajúce sa antidumpingových opatrení v 2013 Teraz sa petečník vracia s novou e, požiadavkou e, e, konať. V súvislosti s vypršaním týchto opatrení komisia hovorí, že do, tieto opatrenia nevypršali. V decembri 2015 komisia naopak iniciovala revídiu existujúcich antidumpingových opatrení, pokiaľ ide o dodávky e, solárnych e, panelov a článkov. Na svoju vlastnú e, iniciatívu komisia tiež začala čiastočnú revíziu týkajúcu sa preskúmania, či je v záujme Európskej únie ponechať v platnosti aktuálne opatrenia týkajúce sa solárnych článkov. Táto revízia vychádza z skutočnosti, že počet výrobcov E, e, v tejto oblasti v EÚ ukončilo výrobu a e, tí, ktorí ostali, závisia od dodávok čínskych solárnych článkov. Všetky tieto vyšetrovania ešte prebiehajú. Ako možno viete, vyšetrovania komisie prebiehajú podľa presného, prísneho postupu aj v súlade s pravidlami VTO. V rámci tohto Eh, právneho postupu. Eh, práve si overujeme údaje eh, zo strany priemyslu solárnych panelov rôznych hráčov na trhu, exportérov z Číny aj z čínskej vlády. Ešte sme zatiaľ nevyvodili žiadne závery. Revízia o vypršaní a aj predbežné eh, hodnotenie by mali byť dispozícii najneskôr v marci 2017. Na záver, eh, eh, keďže ešte nepadli rozhodnutia, v tejto súvislosti komisia chce zdôrazniť, že aktuálne platné pravidlá ostávajú, budú zatiaľ trvať. Ďakujem. Slovo majú kolegovia. Peter. Ja, ich würde normalerweise Chcel by som eh, povedať, že táto téma sa teda tiež eh, týka solárnej energie. Škoda, že tu nezostali španielskí kolegovia. V Nemecku sme mali podobný eh, prípad, kde sme museli znížiť našu vysokú podporu, pretože E, sme ma, e, pra, pra, prišli na to, že sme tým podporovali paralelne čínske e, hospodárstvo pretože Číňania dumpingovými cenami zničili európsky trh. V tejto oblasti to naozaj veľmi hnevá. Takéto niečo, ja preto chápem petičníka. Takže zasadzujem sa za to, aby sa petícia ponechala otvorená, pokiaľ nebudú v dispozícii konečné informácie, ale som aj rád, že spomínate, že komisia zahájila príslušné kroky, je to dobré znamenie a treba to aj petičníkovi oznámiť. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že môžem zosumarizovať oveľa jednoduchšie. Tento bod ide o petíciu, ktorú by sme mali ponechať otvorenú, mali by sme si vyčkať na podrobnosti. Um, v roku 2017 eh, komisia nám poskytne informácie k stratégie, stratégii európskeho priemyslu na poli solárnej energie, čiže takýmto spôsobom budeme postupovať, eh, budeme, sa, eh, budeme zasielať teda petičníkovi aktualizované informácie. Môžeme teda pokročiť ďalej? Dobre. Ďalším bodom programu je petícia 2633 Belgickej asociácie Tušpa a mes certifika ver. Teda ide o hm, údajné metúce regionálne schémy v prípade tzv. zelených certifikátov. Pani Egia, nech sa páči, máte slovo za komisiu, nakoľko petičník tu nie je. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o túto petíciu. Bohužiaľ sa budem asi opakovať, pretože niektoré z argumentov, ktoré sme e, nadniesli predtým, platia i tu. Pokiaľ ide o modifikácie e, podpornej schémy vo Valonsku, Nuž e, už sme uviedli, že smernica RES ponúka členským štátom diskrečný priestor pri nastavovaní podporných systémov samozrejme musia, na, musia byť na ceste k cieľom 2020 podľa Eurostatu. e, Belgicko je na indikatívnej trajektórii smerom k cieľom. My sme v správe o pokroku, ktorá bola zverejnená minulý rok, Belgicko bolo jedným z tých členských štátov, ktoré bolo, e, ktoré bolo upozornené na to, že musí na, vynaložiť väčšie úsilie, aby sa dopracovalo k cieľom. Pokiaľ ide o vlastnú spotrebu, mm, ako už hovorí štúdia dnes odprezentovaná, od Ehm, odvolací súd v Liež ehm, rozhodoval o poplatku a súd vzal do úvahy odvolanie asociácie, tu špáme certifika VEC, a my vieme, že belgický regulátor sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu a sledujeme vývoj ďalej. Áno, otváram diskusiu, hovorí pani predsednička. No už neviem, či na základe informácií komisii by mala byť e, táto petícia ponechaná ako otvorená. Myslím si, že možno, že mohlo, mohlo e, sa ponúknuť predložiť teda ešte raz, že ja neviem, myslím, že som tak na 50-50 rozhodnutý, neviem, ako sa rozhodnúť, lebo neviem čo, možno by sme mohli počkať na ostatných kolegov z ostatného výboru. Čo s tým urobiť? Si myslím, že informácie, ktoré komisia poskytla, tak ne, neidentifikovali žiadne porušenia smernice a vedú dialog s belgickými orgánmi, ale ja si nemyslím, že by sme mohli odôvodniť to, aby petícia zostala naďalej otvorená. Bola predložená už v roku 2013. Komisia ehm, stočila isté kroky, aby som navrhla preto, aby sme ju uzatvorili. Dobre, mám nejakú podporu na to, aby som uzatvorila túto petíciu? poriadku. Myslíte, že teda môžeme pristúpiť e, k zatvoreniu petície? Samozrejme budeme informovať aj Petika o týchto krokoch zo strany výboru. Dobre, ďalším, e, ďalšou petíciou 2177 Nedostá, alebo nedostatočná implementácia politiky pre odpad a energiu. Petičník medzi nami nie je, takže opäť komisia, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Tu išlo o implementáciu európskej legislatívy k odpadom a energiám, pokiaľ ide o odpad Polsko transponovalo rámcovú smernicu pre odpady v roku 2013. E, mm, mm, držali sa 50-percentného cieľa, e, teda e, cieľ bol 50 percentný, vyžaduje od členských štátov aj to, aby do roku 2015 zabezpečili separovaný zber odpadu. Ehm, no a pokiaľ ide o polskú legislatívu k odpadom, ktorá bola prijatá v roku 2013. E, výsledky tejto legislatívy začínajú byť už viditeľné v zmysle e, prieskumu Eurostatu, ktorý sa pozrel na obdobie od roku 2014. Je zrejme, že, sa, že e, došlo k nárastu recyklácie. V roku 2014 Polsko zrecyklovalo 32 komunálneho odpadu o 8 viac ako v roku 2013, keď bola táto petícia predložená. Eh, my, my sme si zanalizovali implementáciu a Polsko sa zúčastnilo iniciatívy, ktorá sa zacielovala na zabezpečovanie súladu. Um, Poľsko by na základe cestovnej mapy malo zlepšiť implementáciu. Cieľom, cieľom opatrení bolo zlepšenie, naplňanie cieľov, recyklačných cieľov a ide, o, ide tu aj o um, kritérium ex ante, teda ex ante kondicionality. Polské orgány je, musia pracovať aj ďalej na to, aby efektívnejšie sa manažovali odpad a budeme vyhodnocovať, ako členské štáty, vrátane Polska, realizovali cestovné mapy a či a akým tempom sa približujú k cieľom, ktoré boli nastavené. Pokiaľ ide o implementáciu smernice RES, Polsko podľa údajov Eurostatu naplnilo e, e, priebežné, priebežné trajektórie a je na ceste naplniť e, ciele. V zmysle našej správy o pokroku bude treba však dodatočné, bude treba však dodatočné investície na to, aby aby bol systém v Polsku taký, aby Polsko mohlo postúpiť na ceste k dosahovaniu týchto cieľov. Nech sa páči, Jarek. Uh, Zdá sa, že to, čo sme počuli od komisie, je, že môžeme kľudne uzatvoriť túto petíciu. Komisia monitoruje pokrok, pokiaľ niečo nie je v poriadku, môžeme sa k tomu vrátiť, ale myslím si, že v tejto etape môžeme kľudne petíciu uzatvoriť. Ďakujem. Výborne. Poďme ďalej. 442. V nej ide o zákaz zdaňovania DPH, DPH zdaňovania solárnych panelov. Mm, petičníci tu nie sú, ale máme tu nového zástupcu komisie. Sú dvaja, pán Kubica a pán Zilagi. Mm, ďakujem veľmi pekne. Dobré popoludne. V tejto petícii sa hovorí, že DPH na solárnych paneloch by mala klesnúť na 0%. Pripomeň, pripomeňme, že ide o spotrebnú daň, harmonizovanú spotrebnú daň, čiže pravidla platia v celej EÚ. V zmysle takýchto pravidel je hlavným pravidlom to, že všeobecná sadzba platí na všetkých dodávateľov tovarov a služieb. Sadzba musí byť aspoň 15 a len znížená sadzba platí len v podobe výnimky. Pokiaľ ide o nulové sadzby, tie platia, tie sa uplatňujú na osobitné prípady a, ich, e, a vyplývajú z dočasných výnimiek, Um, ktoré boli vyrokované pri pristúpení členských štátov uh, do EÚ. To znamená, že v zmysle všeobecných harmonizovaných pravidiel, ktoré prijali členské štáty, nulová sadzba DPH uh, nie je možná pri nákupe solárnych panelov, ale uh, znížená sadzba 5 teda minimálne 5 je možná v kontexte dodávky služieb. Ako občana ma zaujíma viac e, dodav, teda tá, tá, tá, táto DPAčka pri dodávke služieb, pretože keď renovujem dom, tak využijem profesionálneho podnikateľa a je to práve v tomto, kontakt, je, je to práve v tomto kontexte poskytnutej služby, v kontexte um, opravy, renovácie obydlí, kde teda nie menej ako 5% na DPH sa môže uplatniť na takúto službu, ale je dôležité aj povedať, že ide o možnosť, ktorá je rezervovaná pre členských štátov, teda členský štát má právo sa sám rozhodnúť, či tých 5% chce uplatniť, či chce tých 5% uplatniť na e, takéto služby. Nie je to, nie je to povinné, ale smernica takúto možnosť ponúka. Pokiaľ ide o revíziu smernice o DPH, to poprosím už kolegu. Áno, e, k akčnému plánu pre DPH bol zranený v apríli. Komisia načrtla dve možnosti, pokiaľ ide o väčšiu slobodu členských štátov pri nastavovaní sadzieb DPH. To je taká aktualizácia informácií, um, teda my navrhujeme rozšírenie zoznamu tovarov a služieb, ktoré, sú, ktoré sa môžu kvalifikovať e, pre prípad e, znižovania. Európsky parlament a rada e, boli požiadané o politické usmernenie a samozrejme návrh bude závisieť od politickej voľby členských štátov a rady. Rada na teraz uvítala náš zámer navrho, navrhnúť v roku 2017 posilnenú flexibilitu s tým, že poznamenali dôležitosť e, istej úrovne harmonizácie, aby sme sa vyhli narušeniu hospodárskej súťaže. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. No, nie nie ste veľmi nápomocní, takže to zhrniem dobre. Myslím, že je to jasný prípad. Petičník navrhuje, aby došlo k zníženie DPH na solárne pany na 0%. Hmm, ehm, rozumiete, samozrejme rozumieme tomu, čo si želá petičník, ale e, takéto niečo by si vyžiadalo, by si vyžadoval jednohlasný súd, súhlas členských štátov. Takže zašleme list e, petičníkovi, vysvetlíme mu situáciu, budeme ho informovať, že komisia predloží v roku 2017 revíziu celej smernice a budeme ho informovať o možných alternatívach. No a podľa mňa by sme mali uzatvoriť túto petíciu. V poriadku. Ďakujem. Nuž a poďme ďalej. Ďalším bodom je petícia 986. Ide o inštaláciu solárnych panelov tzv. plug and play Áno, dnes takýto daždivý deň hovoríme o solárnych paneloch, petičník tu nie je, je tu komisia a zase tu máme nového zástupcu komisie, je to pán Pietro Menna. Uh, Ďakujem za úvod. Um, petícia je od pána Detlefa z Nemecka. Ide o tzv plug and play fotovoltaické systémy. A on sa pýta, prečo nemôže zapojiť tento systém v Nemecku, zatiaľ čo tak možno, je možné urobiť v iných členských štátoch. My sme si to trošku, my sme si to trošku preskúmali, snažili sme sa situáciu vyhodnotiť. Ide o to, že ak si inštalujete plug and play systém v Nemecku, tak to samo o sebe zakázané nie je, ale nemecký, e, nemecké elektrické kódy pre takéto systémy musia byť priamo napojené na, na ústredňu. Ne, nemôžu byť zapojené do zástrčky. pokaždé, keď idú na ústredňu, tak potrebujete kvalifikovaného človeka, technika, ktorý vám s tým pomôže. To je ten hlavný rozdiel s inými krajinami, kde je možné najmä v Holandsku, že sa jednoducho napojíte vy sami, samo, sa, svoj fotovoltaický systém môžete zapojiť do zásuvky. Prečo sa tak deje? My sme si zistili, že existuje um, iné vnímanie um, požiarného rizika. Nemyslíme si, že e, tu dochádza k nejakej diskriminácii v Nemecku voči fotovoltaickým systémom. Ako, ako Nemecko pripomenulo, teraz je to e, najvyšší, e, tam, sú najvyš, tam je najvyššia úroveň fotovoltaických zariadení 40 gigawatov až možná, čiže je to len rozdielne vyhodnotenie požiarného rizika, ktoré môžu generátory spôsobiť. Generátory, ktoré sú nápojené na e, e, voltaickú sieť. My e, to takto vnímame, je to na základe toho preskúmania, ktoré sme si vykonali. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. E, petičník dostal oznámenie od komisie v tomto duchu v oktobru 2015, no a odvtedy e, nám mm, odtedy nezareagoval, tak navrhujem, aby sme uzatvorili túto petíciu. Peter? Pripájam sa teda k návrhu predsedajúcej. Komisia správne povedala, že v podstate to princíp a že to je, spada pod eh, zodpovednosť členských štátov z hľadiska toho vyhodnotenia. Takže otázku bezpečnosti môžeme považovať, že či eh, by mohla byť táto, či táto smernica je primeraná, či nie. Ja to posúdiť neviem z hľadiska bezpečnosti ale v každom prípade je pravda, že je to jednoduchá vec, ktorú spadá pod zodpovednosť členských štátov a bol by to zásah. A my nemáme tu ani z Európskej únie žiadnu možnosť, tak to na to poukázala aj komisia správne, alebo správne to uviedla, že by som povedal, že jediné, čo môžeme urobiť, je poslať to späť členským štátom. A no, podľa mňa by sme to mali teda uzavrieť Takže predsedajúca povedala, že takto budeme postupovať a petíciu uzavrieme. Ďakujem pekne. 17. Dnes je teda návšteva Španielska. A my sme pripravili štúdiu, ktorá má eh, posúdiť údolie v povodia Tago a my máme tu e, pani Fernández, Vítajte v našom výbore. E, ste zástupkyňou e, ste zástupkyňou vedúce katedry práva na univerzite v Madride. Máte slovo na maximálne 10 minút. Áno, ďakujem pekne, ďakujem za prezentáciu. Chcela som sa obrátiť na vás všetkých. Ja som povďačná pani predsedničky, predsedničke, podpredsedničke, poslancom, poslankyňam. Je pre mňa nesmiernou cťou moc sa na vás obrátiť v, v kontexte inštitúcií EÚ a e, pre nás vstup do Európskej inštitúcii znamená obrovský pokrok, či už na hospodárskom poli alebo poli podpory demokracie. Moje vystúpenie bolo, bude krátke, ale chcela som práve začať takýmto vyhlásením. Mm, som rada, že som medzi vami dnes a rada by som vás, vám porozprávala o hydroplánovaní v Španielsku. Napriek problémom, ktoré táto otázka predstavuje v našej krajine, je dôležité povedať, že od 20. rokov minulého storočia, eh, kedy sa, sa, sa, začalo, eh, plánova, sa, sa, sa začali uplatňovať hydrologické plány v Španielsku a potom v 21. storočí jednotlivé španielské vlády pokračovali v hydrologickom plánovaní a e, s tým, že začali uplatňovať rámcovú smernicu o vode. Chcela by som povedať, že som nezávislá. Ja som univerzitnou pracovníčkou, nemám za sebou žiadnu politickú skupinu. Ako povedala pani predsednička, mám čisté ruky, e, mám očakávam, že hlavu si zachovám chladnú, srdce mám horúce, takže, e, takže poďme teda k prezentácii. Ešte sú tu dve ďalšie veci, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Poprvé, je mi veľmi ľúto, že som, eh, že nemám vytlačenú tú záverečnú správu. Viete, že to začalo už pred časom, nevždy, nevždy tie programy sedia, snažili sme sa prísť na váš výbor aj predtým, mne sa to konečne podarilo, už som sa ospravedlnila predtým, ale chcela som sa priamo vám takisto ospravedlniť. Správa a určite aj svoje chyby. Um, možno, že niektoré veci neboli za, zapracované z rôznych dôvodov, čiže len chcem povedať, že som advokátkou, nie som vedkyňou. Mm, mm, moja schopnosť vyhodnocovať vedecké dôkazy je samozrejme obmedzená. Čiže vo všeobecnosti môžem ponúknuť takú všeobecnú víziu. V decembri eh, v roku 2015 z dôvodu mojej účasti na e, európskych kongresoch a amerických kongresoch o vode som dostala pozvanku výboru PETI, aby som pripravila správu pred návštevou poslancov v Španielsku. Žiadali ste odo mňa isté údaje a odporúčania. Vzhľadom na údaje, ktoré som mala poskytnúť, nikdy to nemalo byť tak, že e, odporúčania by mali byť e, politického charakteru. Vždy šlo len o vyhodnotenie údajov z mojej perspektívy, čiže z perspektívy e, právnickej literatúry a právnického posúdenia. Správa má 25 strán Materiál e, schváľovania hydroplánov druhého cyklu má však 35 tisíc stran. Čiže vidíte tam ten kontrast e, medzi tým, čo možno povedať na 25 stranách o hydrologickom plánovaní v Španielsku. Ja teda e, pre, prebehla teda návšteva niektorých poslancov a ja chcem povedať, že Ehm, nešlo o Nešlo o všeobecnú diskusiu o situácii v Španielsku. Koncentrovali sme sa na to, čo sa deje v týchto, na týchto dvoch miestach, ku ktorým už boli podané petície predtým, najmä v prípade rieky Tacho. Ide o um, diskusiu o probléme, ktorý je pomerne komplikovaný. No a vo svetle tejto analýzy potom poskytnúť odporúčania, ktoré, um, ktorých hodnota je relatívna. Je to hodnota, um, hodnota z pohľadu sociálnych vied, teda um, všeobecnej povahy údaje sa môžu vyhodnocovať, ale to neznamená dávať nejaký politický impuls alebo niečo podobné. Všetko teda vyplýva z, z toho, že som, tu prv, som nová vo vašom parlamente, takže chcela som vás na to upozorniť. Máme rieku Ebro, delta tejto rieky predstavuje environmentálny problém. Tieto problémy spočívajú v zásade v tom, že v dôsledku toho, čo sa deje pozdĺž celej rieky, um, ktor, kor, jej korito sa zmenšilo hodne za posledné roky a um, um, na, tej, na hornom toku sa nachádza veľa priehrad, um, sú tam aj slané toky, na hornom toku a v neposlednom rade a v dôsledku týchto otázok sa modifikovalo aj, aj teda nábrežie, pobrežie a v zmysle e, rámcovej, e, rámcovej smernice o vode sa museli uplatniť isté opatrenia, sa, e, sa samozrejme mo, mo, modifikuje sa úroveň vody, nesúdajú rybové a tak ďalej. V prípade rieky Tacho Problém tkvie v tom, že je tu istá časť, na ktorú poukazujú petičníci, je to tzv. os tacho a tá prechádza e, priehradami a tok riek, po, po toku rieky, pri toku rieky sa nachádzajú Aranjuez a Toledo, ktoré sú dedičstvom ľudstva. E, UNESCO. No a aj poslanci uznali, že posledné roky došlo k, došlo k zhoršeniu v tejto zóne. V Španielsku politika pre eh, vody vlastne išla dvomi smermi. Jednak eh, prirezovým spôsobom a eh, jednak spôsobom odsoľovania. Teda pokiaľ ide o východ Španielska, tam E, dochádza k prečerpávaniu, ktoré, fungoval, ktoré vlastne funguje od roku 2001. Počas uplynulých rokov bolo zostavené memorandum e, medzi politickými silami e, autonómnych oblastí, ktorých sa to týka a boli znížené e, úrovne prečerpávania. Nepamätám si, či to bolo vo februári. Nebolo možné prečerpať e, ten tradičný objem, pretože sme sa nedopracovali k limitom, ktoré umožňuje memorandum. Teda z pohľadu Tacha e, a z pohľadu vizuálnych údajov, pretože ja som navštívila lokalitu a z toho, čo som mohla vyhodnotiť, možno povedať, že ide o ťažkú situáciu. Na oboch miestach, či už ide o Ebro alebo Tacho, existujú ekologické platformy a tie práve, ktoré realizujú e, uvedené petície, ktoré si zanalizovali vyčerpajúcim spôsobom situáciu, takisto ako v delte Ebra aj v delte Tacho. No a v roku 2012 v Španielsku neboli schválené ehm, hydrologické plány povodia. Tieto plány prvého cyklu boli schválené v roku 2014 a tie druhého cyklu boli schválené v januári 2016, keď ja už som odovzdala prvú časť práce. No a v skutočnosti vyhodnotenie komisie um, je pozitívne, plány sú podľa nich dobre naštruktúrované, dobre prepracované, formálne reagujú na všetky požiadavky z rámcovej smernice. Boli zistené isté technické problémy, ale pri týchto technických problémach španielská vláda hovorí, že pri plánoch druhého cyklu sú už vyriešené. V Španielsku, ako som na začiatku povedala, je tradícia hydrologického plánovania. Ale máme aj veľa problémov. Základným problémom je nedostatok vody a diskusia o týchto plánoch bola veľmi komplikovaná. Musím poblahoželať španielskej vláde a teda dúfam, že to neberiete ako nejakú politickú indikáciu. Ja im ale naozaj chcem e, pogratulovať k úsiliu, ktoré vyvinuli my, e, ktoré sme sa tomu venovali, sme boli sklamaní trošku tým omeškaním, ale moja účasť na niektorých európskych kongresoch e, viedla k tomu záveru, že naše, naše plány sú plány iné, pretože musia riešiť viac problémov. Na miestach, kde nie je nedostatok vody, tak toľko problémov e, nemajú, pokiaľ ide o diskusie či pokrok takéto plány sú technicky považované za dobré, ale je zrejmé, že určite sme v porovnaní s inými krajinami trošku pozadu, tam, kde problémy nie sú možno také veľké a tam, kde, tam, tam, kde sa tam, kde sa technické problémy už vyriešili, ale u nás zatiaľ zostali otvorené. E, problémy, o ktorých hovorili petičníci, e, Pani, pani predsednička, môžem ešte pokračovať? Dáte mi ešte pár minút? E, mo, ja viem, že pán Valero odchádza. Urobím niečo neočakávané, ale predsa. Máte jednu, jednu dve minútky. Viem, že ste, ozna- ste to vopred oznámili sekretariatu, ale keďže tá prvá vec, tá, ten prvý bod bol pomerne dlhý, čas nás tlačí, predsa len... Um, a vám potom udelím slovo hneď po. Ďakujem veľmi pekne, áno, musím odísť. O 6. mám byť niekde inde. Veľmi stručne, ja som sa zúčastnila tejto cesty. Bolo to nesmierne zaujímavé, veľa sme sa dozvedeli. Aby som povedala pravdu. To, čo som videla v rieke Tacho, som nikdy predtým nevidela. E, to bola tak závažná vec a ja som pracovala roky v oblasti e, ekológie a tak ďalej. Nejde len o, nejde len o legislatívu, ide, ide o myšlienku za tou legislatívou. Ja som tiež advokátkou, tiež som environmentálnou právničkou, ale som aj političkou, čiže ja vnímam, tie, že ja vnímam obe strany. Teda, mm, legislatíva sa môže naplniť, ale ak nenaplníte tú politickú legislatívnu myšlienku, čiže ja hovorím, e, že sa vlastne ani tá legislatíva nenaplnila. No a e, tu sme trošku v takej sivej oblasti, čo je formálne správne a nie a čo si vlastne klade za cieľ táto smernica. A ja to vnímam tak, že e, sa potrebujem pozrieť na smernicu. Nejde len o to, čo, čo je teraz. Pokiaľ ide o vodné zdroje, rámcová smernica vlastne si klade za cieľ chrániť tieto vodné zdroje pre budúce generácie, ale musíme sa prizrieť na celý systém, ktorý sa využíva pri hospodárení s vodou v Španielsku. Ten nie je udržateľný, pretože zavlažuje sa, zalažujú sa púšte na juhu s vodou zo severu a treba hľadať iný systém, ktorý bude môcť trvať roky a vydrží aj pre ďalšie generácie. To som chcela povedať. Určite predložíme pozmenujúci návrh. Ďakujem veľmi pekne za... E, ďakujeme šéfovi delegácie. Diskusie boli vynikajúce. Určite predložíme pozmenujúci návrh. Utekám. Ďakujem. Thank you very much. Tack så ha en eh, fortsatt bra, trevlig kväll och... Dúfam, že budete mať príjemný večer a ja už teraz dám slovo pani profesorke opäť. Nie, pretože ste nežiadali dostatočne vopred o slovo, týždne vopred. Už z mikrofónu. Lamento no poder contestar. Prepačte, že nemôžem odpovedať pani poslankyni. Ukončím krátkou analýzou svoje vystúpenie. Nie je to súčasť správy, to sú také moje všeobecné závery k štúdii. V prvom rade tu máme vedeckú víziu. Z môjho pohľadu, e, pokiaľ ide o e, ekologický stav rieky Tacho a Ebro v oblasti osy Tacho, nie je určite tam nie je dobrý. E, vieme, že v životnom prostredí to vždy môže byť lepšie, vždy je to istá politická línia, environmentálne predpisy, ale vo všeobecnosti e, ide o tie komplikované situácie, e, voči ktorým sa samozrejme namieta. Ehm, ja som, hovorilo sa o, o druhom cykle, ja som si bohužiaľ niektoré vyhlásenie nemohla ehm, potvrdiť. Chcem ale povedať, že pokiaľ ide o vedecký plán, vedci ani nesúhlasia s tým, najmä pokiaľ ide o číselné údaje. Sú tu rôzne metódy výpočtu, Ehm, sú tu rozličné otázky, nuž a to je niečo, čo ja nepoznám a je veľmi ťažké z môjho pohľadu to vyhodnotiť. Po druhé, správneho e, pohľadu. E, v, správ, mm, v správe e, sa odvoláme na rozhodnutie z roku 2015, pokiaľ ide o hydrologický, hydrologický plán rieky Tacho a um, um, mnohí um, najvyšší Chcem len povedať, že súdy, ani Najvyšší súd, ani Ústavný súd nemá právo moc vstupovať do podrobností plánu. Súdy hovoria, že formálne je tento plán dobre nastavený a reaguje na požiadavky smernice, ale naozaj nedo- nemajú kompetenciu na to, aby vstupovali do technických podrobností. Oni môžu povedať, že plán je dobre nastavený, dobre vypracovaný ale, napríklad e, v, ak dojde k mimoriadne závažnému prípadu, tak mm, áno, ale viac menej je ich posúdenie len formálne. Máme tu e, mm, v prípade Grécka existuje súdne rozhodnutie, pokiaľ ide o prečerpávanie vody a tak ďalej. Ehm, ehm, pokiaľ ide o právne hľadisko nie je to jednoduché. Jednak zdroje, pokiaľ ide o objemy prečerpávania, či zdroje a e, plány povodia e, vo, vo všeobecnosti neviedli k žiadnym anuláciám. No a potom je tu ešte perspektíva politická. Nuža tu práve treba pokročiť, tak ako hovorila pani poslankyňa, a treba pokro- pokročiť konsenzuálnym spôsobom, aby sa otázka zlepšila. Ja si myslím, že tie kroky sa už dejú a e, za uplynulé mesiace je časté v španielskej tlači čítať e, čítať rôzne prílohy e, o vode. E, preč, napríklad jedna poslankyňa z Valencie e, hovorí o, o, o metóde obsolovania, to je metóda, ktorá nebola akceptovaná v, v, vo Valencii a vzhľadom, vzhľadom na to teda potom bol schválený istý objem, ktorý je určený na prečerpávanie a tak ďalej. E, v Španielsku sa to volalo vojna, vodová vojna a e, skutočne treba tento problém vyriešiť, pretože to je tak ťažko riešiteľný problém. No, ďakujem vám v každom prípade, pani predsednička. Nepovedala som toho veľa, ale rozumieme si. Viac menej som vám to takto chcel načetnúť. Ďakujem. I... Ďakujem pekne aj za pochopenie, že som dala kolegyne slovo, prvnež odišla. A teraz by som rada odovzdala slovo pánovi Rodríguez Romerovi a my sa tešíme na vaše vystúpenie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Príjemné popoludne prajem všetkým. Naposledy, keď som sa prihováral výboru v februári, Povedal som, že smernica o vode z 2000, ustanovila marec 2016 ako termín na predloženie hydrologických plánov komisii. A komisia mala potom tieto plány vyhodnotiť a španielská vláda zaslala svoj hydrologický plán pre um, Ebro a Tacho Ebro. A komisia posúdila tieto hydrologické plány spolu s členskými štátmi, Ja vám o tomto viac nemôžem v tejto chvíli povedať. Ja môžem povedať len toľko, že komisia vykonala vyhodnotenie, pripravy aj odporúčania tohto výboru, ktorú vykon, vykonali poslanci tohto výboru počas deň svojej návštevy e, na zistenie faktov. predsedajúce. ďakujem pekne. Teraz e, by som dala slovo kolegom. Samozrejme, bolo by lepšie, keby sa zúčast, keby povedali tí, ktorí boli členmi tejto delegácie. Dala by som slovo pánovi Pálovi Čakimu, ktorý bol na tejto misii veľmi zložitej, takže Veľmi ďakujem za to, že ste prišli. Za to, že ste sa zúčastnili, takže nech sa páči, máte slovo. Ja by som chcel použiť svoj prvý jazyk, teda maďarčinu, ak by ste mi dovolili. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Len niekoľko detajlov. Ďakujem tým, ktorí pripravovali eh, materiál, misiu, ľuďom zo sekretariátu, kolegom eh, z výboru, aj španielskému eh, ministerstvu pre poľnohospodárstvo, všetkým týmto Ja som viedol delegáciu, ktorá vycestovala do Španielska organizácie e, občianskej spoločnosti, stretli sme sa zastupcami miestných orgánov, e, zastupcami vlády. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi cenné a aj e, odozva v španielskej tlači bola pozitívna. Vypracujeme aj správu o našej ceste. Mnohí si e, mysleli, že to bude trvať tak e, rok, ale musím vám povedať, že už e, som vypracoval návrh tejto správy a že je aj konsenzus s ňou. Spomíname tam 11 odporúčaní. Dúfame, že aj e, cent... stredná španielská vláda, aj regionálna e, si ich vezmú k srdcu. Uvedomili sme si, že v Španielsku e, ide v tomto prípade o veľmi citlivú otázku Snažili sme sa, ako sa len dalo, e, nebrať do vahy politiku, chápať to ako technickú otázku a veľmi citlivú e, na špa- e, španielskom polostrove. Vypočuli sme si pred chvíľou, že aj technický pohľad v tejto veci je veľmi odlišný, sú tu rôzne aspekty. Môžeme teraz formulovať všeobecné odporúčania pre španielskú vládu, ktorá potom e, e, zhodnotí situáciu. Predtým, než to uzavriem, by som e, chcel sa spýtať kolegov, E, teraz chcel by som povedať, že tí, ktorí si prečítali túto správu, e, vnímajú ako politicky vyváženú, že z technického pohľadu ide o dobrý dokument. Takže chcel by som poprosiť e, kolegov, aby nezničili túto prácu. Je možnosť do zajtra do 18. predostrieť pozmeňovacie návrhy, ale ak by teraz nejaká časť Niektorá zo stran eh, prezentovala príliš eh, veľa návrhov idúci jedným smerom. Ohrozili by sme dosiahnutú rovnováhu. Ja myslím, že eh, politický dokument by mal slabšiu váhu než táto správa, ktorá je naozaj technickej povahy, ale samozrejme každý má právo predostrieť pozmeňovacie návrhy. Je to aj možno, že sme niektoré body dobre nesformulovali, takže eh, ak máte nejaké návrhy, doplnenia, zoberieme to do úvahy, ale prosím vás, nezničme eh, túto prácu, ktorá eh, vychádza naozaj z vyváženia jednotlivých prvkov. Ďakujem pekne, pán. Teraz dáme slovo pani Ždanoka, ktorá sa zúčastnila tejto návštevy, e, tejto, tejto návštevy na zistenie faktov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naozaj som tam bola a som trošku sklamaná, A teraz som trošku sklamaná zo strany komisie. Ja teda nerozumiem, že prečo e, po tom, čo ste, ako ste povedali, konca marca obdržali návrhy španielských orgánov. Prečo teraz neviete povedať za tri mesiace ešte? Už máme jún. Nič o obsahu. Ani o aspoň nejakom prvom vyhodnotení. Koľko tam máte ľudí vo vašom oddelení, ktorí riešia tieto veci a za tri mesiace ste nám nemohli poskytnúť správnu náležitú informáciu. Isté, ani my nie sme žiadni odborníci, ale my sme v podobnej pozícii ako občania tohto povodia, ako títo petičníci, e, pretože my tu máme petícii, ak voda nie je v poriadku, tak eh, aj keď sme boli predtým v Španielsku, v prípade v eh, Galície sme boli na návšteve, nemôžeme povedať, že voda je v poriadku, keď to v poriadku nie je. A rovnakým spôsobom, pokiaľ ide o vodu v rieke Tacho, eh, keď tam nie je žiadna voda a dá sa kráčať po dne, pretože tam nie je žiadna voda, tam nejakých 20-30 cm E, vodného stĺpca. Taktiež, čo je neakceptovateľné, je pokusy lobbystov zasahovať do našej správy, ktoré sme tu pripravovali v Európskom parlamente zo strany tých, e, tejto asociácie e, zavlažovacích firiem. Vieme, že tu nediskutujeme o biznis plánoch, tu diskutujeme o európskych normách, ktoré sú e, porušované a je to aj smernica o vode, ktorá je porušovaná. Takisto sme počas našej návštevy navštívili aj príslušné ministerstvo, e, rokovali sme s príslušnými zástupcami z ministerstva a oni, pretože oni takisto nakoniec súhlasili, že došlo k porušeniu e, zákona predpisu. Jednoducho nedodržujú sa tie environmentálne predpisy, ktoré ustanovuje smernica. Takže e, s týmto už aj skončím a chcem povedať toľko v závere, že jasno, ľahko sa povie, že nepolitizujte, ale čo je politikou a čo politikou nie je. A e, dnes právne, aj tvorba životného prostredia tiež súvisí s politikou, pretože ide o prostredie, v ktorom žijú občania. Takže musíme pripraviť dobrú správu. Predložili sme viaceré pozmenujúce návrhy eh, k týmto odporúčaniam. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz eh, má slovo pán Gutierrez Preto. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som e, poďakovať e, vedúcemu delegácie aj v príprave správy, ktorá je skôr technická než politická, ale má určité politické dôsledky. Určite je nevyhnutné e, riešiť túto správu ako takú, pretože nie je proti nikomu. Ide o to, aby sa zabezpečila trvá udržateľnosť povodia týchto riek. A myslím si, že je dôležité povedať, že e, náš Európsky parlament bol tým e, mediátorom v, diskusii v Španielsku a pani Demarcos z univerzity povedala, že bola to naozaj veľmi citlivá diskusia. Je to tak a preto aj výbor pre petície šiel na návštevu priamo do terénu. A um, urobili sme o tom správu aj na báze toho, čo sme videli na vlastné oči. A ja by som chcel zdôrazniť, čo hovorí správa, že delegácia pozorovala, že naozaj sa život, jeho prostredie zhoršuje a že tá situácia skutočná sa líši od toho, čo je popísané v, v minulosti a je, takisto môž, je to prekvapujúce, pretože môžete kráčať po korite pô, v, rieky, pretože je tam taký nízky stav vody. A to určite nie je možné, aby sa takáto rieka zabezpečila svoju funkciu, ani aby sa zabezpečila prispievala k ekonomickej, eh, biologickej diverzite. Pán Čanky povedal, že to je veľmi technická správa a musíme eh, ju zbaviť eh, politických názorov či politiky a musíme dosiahnuť dobrú rovnováhu. Je to správa, ktorú podporujú všetci členovia e, delegácie, všetci tí, ktorí navštívili povodia. Ja e, by som to ukončil tromi požiadavkami a odporúčaniami e, Prvá vec sa týka revízie eh, ekologického objemu. Nezamienajme ekologický objem vody s eh, legálnym objemom vody, pretože nie to tu odporúčaniu ekológovia. Preto my by sme chceli novú hodnotu pre eh, objem ekologickej vody nechceme, aby ľudia mohli očakávať eh, rovnaký objem vody v korite 12 mesiacov do roka, pretože je sucho a mm, obdobie dažďa a podobne, ale takisto my máme najväčšiu inštaláciu eh, na odsoľovanie, tá beží len na 35 kapacity a je to dotované EÚ len 20 vôbec španielských takýchto oceľovacích kapacít sa vôbec využíva. Takže to sú naozaj ťažké podmienky. Musíme podporiť využívanie aj tých ocelovacích zariadení. A takisto pripomínam, že táto správa nikoho z ničoho neobvinuje. Ide o to, aby sme pomohli trvalej udržateľnému vývoju povodí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 nie sociálno-ekonomická otázka. Hlavným problémom je otázka environmentálna, pretože aj to spadá pod e, ministerstvo pre životné prostredie a tieto ekologické či hydrologické plány vlastne boli pôvodne plánované ako sociálno-ekonomické plány, ale teraz chceme prejsť od sociálno-ekonomických faktor a prejsť k, k ekologickému environmentálnemu systému a to je veľká zmena v vodnej politike v Španielsku. Slovensku. Ďakujem pekne. E, Teraz Ďakujem. Chcela by som začať tým, že sa poďakujem predsedovi e, delegácie. Bola tu bola to dobrá delegácia, dobrá návšteva. Pokiaľ ide o všeobecné pripomienky, myslím, že na jednej strane e, sú tie jednotlivé inštalácie, ktoré sme navštívili a tiež ministerstvo, ale nenavštívili sme e, tie Národné združenie pre zablažovanie. Tým sme nerokovali a možno by bolo dobre, keby sa nám podarilo navštíviť aj tie, aby sme mohli získať vyvážený názor a stanovisko. Je mali byť pripravené už e, ešte v roku 2009, e, potom vláda to schválila, postupne sa to odkladalo 2011-2012 a napokon odkladali ten plán a nebolo to jednoducho také jednoduché presadiť. Takže ja by som chcela povedať, že my budeme určite predkladať niektoré pozmenujúce návrhy a ja by som sa chcela sústrediť na jednu vec a to, že by som chcela od e, vlády aby zmenila kompletne politiku pre vodu, ale my nemáme v tomto kompetencie. To sú kompetencie, ktoré sú na úrovni Európskej únie za vodu a respektíve za vodné zdroje. Ja viem, že tu uh, teraz uh, aj katalanci sa dívajú na celú na túto otázku vody uh, tiež s určitou závisťou, ale keď, pokiaľ ide o správu vodných zdrojov, tak to zase je členský štát. Takže ja budem musieť predložiť novelu a španielský zákon o vode určite by nikdy neumožnil aby prevládali sociálno-ekonomické kritériá nad environmentálnymi, pretože keď sa pozriete na, aj na judikatúru súdneho dvora, tak vždy sú to v prípade rozhodnutí environmentálne faktory, ktoré majú prednosť ďalšie pripomienky, ktoré sme tu počuli, e, sú e, možno tu odôvodnené, ale určite my budeme predkladať naše e, pozmeňujúce návrhy, ale pokiaľ ide o odporúčanie číslo 8, tam sa hovorí o ekologickom toku, teda ktor, koľko vody musí byť v korite. A ale to tu tiež tu, týka sa to aj odpadových vod a takéto veci, ale nie sú ustanovené v zákone. Neviem, kto takéto veci určuje alebo ustanovuje. Nikde ani v smernice o habitáte alebo v niektorých španielských zákonoch nikde to nie je. Spomína sa, jazyk, e, sa aj rieka, ale nie celá otázka aj v súvislosti s odpadovými vodami. A potom ďalšia vec, hovorili sme o rieke Seguro. E, tam sme, tam sme sme ani nešli sa pozrieť, takže to sa mi zdá také zvláštne. Myslím si, že otázka subsidiarity v poriadku, ale aj je tu španielská vláda, ktorá je za toto zodpovedná a nie Európa za túto konkrétnu otázku. Ale my sa tam pôjdeme pozrieť a keď sa na toto povede pozrieme, pripravíme aj odporúčanie. Ale ja si myslím, že potrebujeme aj iný text pre prvý text a jednoducho budeme pripravať sa návrhy. Za predsedajúca ďakujem pekne. Týmto sme ukončili eh, správy z návštev delegácií a účastníkov delegácií. Teda by som dala ešte Ramonovi Tremosovi slovo. Sí, señora prezident. Uh, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako Európan, novým je mi ľúto, že sú tu také krajiny ako Španielsko, ktoré nedodržiavajú zákony. Aj socialisti, aj, aj ľudovci porušovali eh, súvernicu o vode a to podkopáva dôveru VÚ. E Podľa mňa ochrana ekologického tuku rieky je jednoducho nevyhnutnosť, aby sa zabezpečil život v delte. A preto by som chcel poďakovať všetkým poslancom Európskeho parlamentu za to, že navštívili deltu Ebo, Ebra a že ja, ja som teda Eh, už tam bol za, po, za posledných 6 eh, rokov predkladal množstvo rôznych eh, otázok komisii a bol som aktívnym aj v rozprávach v tomto výbore o tejto téme, pretože som chcela pripomenúť všetkým poslancom, že 90 kataláncov je proti tomuto politickému projektu španielskej vlády a aké to sa javí, ako by to bola nejaká politická taktika, aby sa získalo viac vody v inej časti Španielska. A preto to viedlo aj k obrovským demonstráciám v Barcelone minulý február, február tisícky ľudí a dúfam, že budúci španielský parlament, ktorý bude zvolený e, teraz v nedeľu, už e, definitívne uzavrie alebo skon, skončí s týmito plánmi ktoré sa nedostatočne alebo vonkoncom sa nedívajú na budúcnosť e, ekologického systému, ale majú nejaké úplne iné pozadie. Takže dúfam, že Európsky parlament bude stať e, za e, budúcim zdravým vývojom delty. Dobre, a ešte posledná vec. Ak by Katalónsko bolo nezávislou krajinou, ktorou zatiaľ nie je, medzinárodné zmluvy by platili, a Španielsko by nemohlo nikdy spustiť takýto plán. Takže zdá sa, že španielská ľudová strana vlastne stále dáva viac a viac e, motivácií kataláncom, aby e, chceli nezávislosť. Tak uvidíme, ako to dopadne na bližších voľbách. Ďakujem pekne. E, predsedajúca, áno, voľby sa naozaj blížia. Ja vám môžem povedať, že Španielsko a Katalánsko Európa prežijú a v pondelok budeme pokračovať ako zvyčajne. Pán Terika Braz, máte slovo? Čím hovorí bez mikrofónu? Chair. Thank you, chair. I'll be short. Ďakujem pekne. Pani predsednička, budem stručný a budem hovoriť po španielsky, čo eh, dúfam uspokojí mojich kolegov v štyroch bodoch. <clears throat> Otázka hydrologického plánu v Španielsku nie je nová. Pochádza z minulého storočia, dokonca z minulého tisícročia, pretože to všetko začalo ešte Josepom Borelom, keď bol ministrom o vláde Felipe Gonzálesa. Nechcem tu nejak niekoho obviňovať, len chcem hovoriť, že ten proces bol dlhý a nákladný. Po druhé, <clears throat> Súčasná španielská vláda určite náplnilo stanovené časové lehoty, ako povedala komisia, ale takmer v poslednej minúte. A preto si na to zvolili ten prvý hydrologický plán, ktorý bol podrobený pomerne rozsiahlej kritike. Chcem poďakovať delegácii, ktorá prišla vo februári ktorej, ktorej šéfom bol pán Čáky. Ďakujem veľmi pekne, pán Čáky. Delegácia odviedla vynikajúcu prácu a mne sa zdá, že pripravila pomerne dobrú správu, ak mi dovolíte, otázku politickej povahy. Keď náš pán kolega Čáky hovorí, že správa nemusí byť politická, ja som si istý, že hovorí, že nemusí byť um, zástancom niečoho, ale evidentne um, istým spôsobom politická áno, e, v tom zmysle to, čo tu robíme aj my a tak ďalej. Chrániť životné prostredie je politická možnosť niektorí ho ničia, no a to je tiež politická alternatíva. No a treba mať na zreteli, že v prípade Ebra a Tacha tiež nie je dôležité len fyzický objem vody, ale i kvalita vnútorných vôd samotných tokov. Znamená to, že ide aj otázku chemickú a je to nemenej dôležité. A po štvrtý bod a končím. Napriek e, tomu, že sa nám správa zdá byť výborná a ďakujeme za ňu, budeme samozrejme predkladať pozmeňovacie návrhy, nie politické, ale e, také protekcionistické, tie, ktoré sú dobré z pohľadu životného prostredia a budeme uplatňovať e, takú lekárskú víziu. Poprvé ide o to neuškodiť. Hovoríme tu o hydrologickom pláne, ktorý škodí. A my sa chceme vyhnúť tomu, aby dochádzalo k škodám. Čiže veľmi pekne ďakujeme za zrealizovanú prácu. Som si istý, že sa dopracujeme k šťastnejšiemu koncu. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem ja vám. Na zozname máme ešte ďalších dvoch hračníkov. Nemáme dostatok času. Slovo má teda pán eh, Gambos, eh, potom Angela a eh, týmto sme vyčerpali, ukončili zoznam rečníkov. Nech sa páči, pán Gambos. Ďakujem. breve. Stručne, aby som netlač... Viem, že čas nás tlačí, stanoviska už tu boli nadnesené, čiže začnem tým, že skutočne úprimne poďakujem vedúcemu delegácie a všetkým členom. Odvedli ste obrovský kus práce, pokiaľ ide o návrh správy. Ehm, snažili e, snažili ste sa priblížiť sa petíciám veľmi dobrým, rozumným, citlivým spôsobom. Keď hovoríme o petičníkoch po návšteve o februári, tak e, stanovisko z ich strany um, ehm, bolo, bolo také, že prišli tí páni, ktorí, ktorí, ktorí naozaj si nás chceli vypočuť a e, tá, tá, tá návšteva naozaj nebola formálna. Bola to skutočne návšteva, kde ste preukázali ochotu objasniť veci, boli ste plní empatie a tak ďalej tie petície sú z, z môjho pohľadu jasné, evidentné a um, rozumieme tomu, že situácia je ešte komplexnejšia, pretože hydromanagement v Španielsku je komplexnou vecou a e, samozrejme tie riešenia nemôžu byť jednoduché. Čo je jednoduché, je však naplnenie smerníc a to žiadame o, o, o komisiu, aby vykonávala svoju úlohu, aby naozaj naplňala svoje právomoci. A tu ide teda smernica o vode, biotopoch a o vtákoch, ktoré musia byť naplnené. A to nie je komplexné, pretože zákon sa buď plní, alebo nie. A to, o to práve žiadame. No a správa sa mi zdá pomerne dobre vypracovaná, vyvážená. A myslím, že aj že môže byť veľmi užitočná pre komisiu pri ich práci. Ide, u, ide o pomerne technickú správu, ale je pravda, že úlohou politiky je zlepšiť súčasnosť. A tu sa snažíme o zachovanie, o záchranu rovnováhy a pracujeme na pár pozmeňovacích návrhoch, ale myslím, že budú konštruktívne a budeme sa teda snažiť dopracovať sa k zdarnému koncu na tomto materiáli. Ďakujem ešte raz, najmä pánovi predsedovi samotnej návštevy. Thank you very much. Angela? Ďakujem pekne, Angela. Eh, Dobré popoludne. V prvom rade chcem poďakovať eh, spravodajcovi aj tieňovým spravodajcom Ehm, chcem pripomenúť často, totiž aj, aj vlastne tá misia sa uskutočnila ehm, vďaka práce ehm, platformy mm, Sole Soledad Rosa. Táto platforma pracuje už roky na tom, aby sa zvinditeľnili problémy <clears throat> rieky Tacho. Vieme, e, že tu funguje isté prečerpávanie vody, to je neudržateľné. Napríklad dnes, dnes sa očerpáva 80 to znamená, že 8 z každých 10 litrov vody e, Tacho um, idú do in, ide do inej komu, um, autonómnej oblasti. Ja si myslím, že treba naozaj prepracovať, nastaviť dobré, udržateľné, reálne hydrologické plány a treba si zvoliť iný udržateľný systém zavlažovania a treba sa ubezpečiť, že naozaj tie podmienky budú dobré, aby aby sme to nerozprávali občanom, pretože tam nebudú ani veriť, pretože voda nie je neobmedzený zdroj, práve naopak. A preto, preto e, treba uznať, že správa je realistická a e, bola by som rada, keby naozaj e, e, sa komisia na to pozrela, prijala opatrenia, najmä v, v prípade Tacha vyhodnotila to prečerpávanie a aby, aby, sa naozaj, aby sme naozaj dokázali naplniť smernicu o vode. Ďakujem. Ďakujem, manžel, naozaj nemáme dosť času. A vidím, že sa opäť vrátil pán Burtasu, neviem odkiaľ, ale ste tu naspäť. Hlasovanie na ekone. Musel som si teda odskočiť hlasovať. Ale zjavne máte niečo veľmi dôležité, čo vám chcete povedať a myslíte si, že to nikto ešte nespomenul. 30 sekúnd. Dobre, bude to ešte kratšie. Chcem len poďakovať pánovi Čákymu e, za jeho správu. Na začiatku e, všetky delegácie sme vás požiadali o objektívnu správu, aby ste sústredili na fakty a myslím, že ste urobili presne to, že nefunguje politika týkajúca sa eh, vod v Španielsku, až to treba zmeniť, to je správne. Eh, akurát môžete od nás očakávať určite podmenovacie návrhy, ktoré poukazujú na nejaké eh, body. Keď si vrčame celú správu, myslím, že analýza politiky je perfektná, ale chýba tam jeden záver a to, že španielská vláda by mala e, stiahnuť e, svoj e, návrh pre svoj program povodí riečných. To je jediná vec, čo chýba. Ďakujem pekne. A teraz by som chcela rada už vyvodiť závery. Bola by som rada, keby ste všetci počúvali. Ďakujem vám za diskusiu, ďakujem za túto rozpravu. Upraciam sa na Pála Čakyho, ktorý viedol v mene výboru pre petície e, túto cestu a jeho práca bola naozaj vynikajúca na excelentnej úrovni. Ďakujem aj Karolíne. A určite nebolo ťažké manevrovať kolegov, ale celkovo tá návšteva bola veľmi vydarená. Ďakujem aj sekretariátu, lídrom delegácií a ďakujem v mojom mene, že nemohla som sa zúčastniť osobne tejto delegácie. Teraz lehota predkladania pozmeňovacích návrhov je 22. jún 18. To neznamená, že by e, e, ste mali meniť deskriptívnu časť správy, iba tých 11 odporúčaní je možné e, navrhnúť pozmeniť. Môžete teraz ísť domov, urobiť si svoju domácu úlohu, vrátiť sa skoro ráno do vašej kancelárie. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný večer.